Dobrý deň. No už dobré ráno. kolegyne, kolegovia. Takže začneme zasadnutie výboru LIBE. No a ako zvyčajne, tak prvým bodom je prijatie programu. Máte program pred sebou, nuž a ja navrhujem, aby sme návrh programu prijali s jednou malou zmenou, a totiž bod číslo 8, pán Kirkop hovorí o forenzných laboratóriách. a Ja navrhujem, aby sme o tom hovorili ako v prvom bode, pretože náš spravodajca sa zúčastňuje zasadnutia konferencie predsedov politických skupín, ktorá sa uskutočňuje dnes, trošku neskôr, takže ak nikto nemá žiadne námietky, navrhujem, aby sme bod číslo 8 prerokovali ako prvý bod dnešného zasadnutia. No a potom v rámci pre oznámení predsedu navrhujem podporiť návrhy koordinátorov vymenovanie nasledujúcich spravodajcov pani Makovej, e, systém Eurodaka na porovnávanie otlačkov prstov občanov tretich krajín. Pán Albrecht, správa o zozname tretich krajín a organizácií, s ktorými Europol bude uzatvárať zmluvy. No a tieto správy boli teda pridelené, ďakujem pekne. A teda prejdeme k ďalšiemu bodu. Dobre, je to faktická poznámka. Dobré ráno. Dobrý deň, pán predseda. Ja mám otázku. E, uskutočnil sa briefing a demonstrácia minulý útorok v Londýne o výbušných tekutinách. My sme dostali pozvánku, všetci členovia výboru dostali pozvánku 1. októbra Takže mňa by zaujímalo, ja som sa snažil zapísať, ale potom som sa dopočul, že lehota na zápis bola 8. septembra. Takže ako sme sa mali zúčastniť, keď lehota uplynula dlho predtým, než sme dostali pozvanie. No a okrem toho som po, potom som počul, že viacero členov sa zúčastnilo tejto prezentácie. Mohli by ste nám to prosím vysvetliť? No, vo všetkej úcte, bohužiaľ vám teraz môžem len povedať, že pozvanie no, poslala britská vláda a nie Európsky parlament, takže britský parlament pozval niek- niektorých poslancov Európskeho programu, aby sa zúčastnili prezentácie zariadení na odhalovanie tekutých výbušnín, avšak ja sám som sa na tom nezúčastnil a neviem, či niekto môže poskytnúť nám ďalšie informácie, ale ak nie, tak eh, ja vám slubujem, že obstarám všetky detaily o priebehu a ak sa vyskytli nejaké chyby, tak vám určite vysvetlím to, pán Kojo. No, vážený pán predseda, prvá pozvanka prišla v čase, ale upozornenie bolo zaslané po uplynutí lehoty na zapísanie. Takže ak náš kolega nedostal tú prvú pozvánku a dostal len upozornenie, a to prišlo už po uplývnutí lehoty. Ja som sa nezúčastnil, ale ak tam niekto bol, tak na nejakom ďalšom zasadnutí nášho výboru by nám mohol poskytnúť eh, stručné informácie o tom, čo sa stalo. Dobre, každopádne si to zapisujeme a dostanete informácie, ktoré si zaslúžite. Nuž, dobre. A teda prejdeme k bodu číslo 8. A to je prijatie alebo rámcové rozhodnutie, pretože je dôležité vymeniať si vysokokvalité údaje, čo sa týka osobných údajov ako údajov o DNA a otlačkov prstov. Na poslednom zasadnutí mohli položiť členovia výboru otázky švedskému predsedníctvu a dostali písomné odpovede. Takže upozorňujeme na naliehavosť eh, eh. na naliehavosť týchto otázok. No a do novembra, do 26. novembra I'm so sorry. Uh, Takže opätovne myslíme na to, že to je návrh, ktorý sa týka oblasti tretieho piliera, ktorý bude ovplyvnený vstupom do platnosti Lisabonskej zmluvy a ak to nebude v úradnom vesníku eh, v dohľadnej dobe zverejnené, bude to opätovne podané v rámci spolurozhodovania. No dobre, a teraz si vypočujeme správu, alebo informáciu o správe pána Kirkopa. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. V, v Anglicku sa hovorí, že nemali by sme, alebo že všetko treba robiť po poriadku a všetko má svoj čas. No a myslím, že práve na tomto mieste, alebo v tejto súvislosti sa ten eh, sled porušuje. A ja chápem, aká je technická situácia. Chcel by som len hneď na úvod poznamenať, že sme vo veľmi náročnej situácii a skutočne stačí sa pozrieť na rámcové, návrh rámcového rozhodnutia rady, ktorá vyplynula z zasadnutia rady 9. októbra, kde sa hovorí, že s ohľadom na stanovisko e, Európskeho parlamentu, no a musím vám povedať, že mne sa zdá, že implikácie sú také, že by nemali veľmi rešpektovať názory parlamentu. No a ja nebudem sa teraz venovať Lisabonskej zmluvy, zmluve a, a tomu, že budeme mať viacej právomoci Avšak chcel by som povedať, že moje slova o pár chvíľ dúfam, že som takým prekurzorom ďalších iniciatív, ktorý vzdýchne trochu viac života týmto návrhom, no a dúfam, že opätovne sa vrátime k tejto otázke, keď parlament bude mať väčšie právomoci, len, nielen v detailoch tejto iniciatívy, ale aj v širšom kontexte do ktorého budú uvedené výsledky tejto správy. Takže nehovoríme o tom dnes, pán predseda. My hovoríme len o otázke noriem činnosti forenzných laboratórií a o akreditáciách. Avšak včera som sa stretol s tieňovými spravodajcami, som veľmi vďačný tým, ktorí sa zúčastnili tohto zasadnutia. No a dúfam, že o pár chvíľ nastolím dve, dva problémy alebo dve veci, ktoré tieňoví spravodajcovia predložili. Sú to veľmi dobré podnety na zlepšenie situácie, čo sa týka časového harmonogramu, tak by som vám povedal, že pred sebou nemáte správu, je to iniciatíva a my momentálne musíme pracovať na základe tejto iniciatívy a nie moje správy, pretože časová tieseň nám nehovor, nedovolila ísť v tom náležitom uh, v tom náležitom slede. Dobre. V súčasnosti v Európe sú forenzné laboratória, ktoré majú rôzne, rôznu kvalitu, rôzne eh, normy, ktoré splňajú eh, súdne podmienky v tých krajinách a preto dosahujú rôzne výsledky. No a to je veľmi zložitá situácia, no a preto sa mi zdá, a je to samozrejme e, otázka e, pre národné štáty, aby si stanovali e, dôkazné požiadavky, ale aj napriek tomu v niektorých krajinách sa bude hovoriť, že výsledky práce forenzných laboratórií pre spravodlivosť, náležité hodnotenie kriminálnych prípadov sú normy a štandardy rozdielne. No a preto niektorí ľudia nemajú zaručenú spravodlivosť pri uplatňovaní najvyšších štandardov. Niektoré krajiny, tie veľké krajiny v Európe, štandardy ISA už splňajú v, vo viacerých laboratóriách, ale v iných krajinách sa tieto štandardy nesplňajú. A preto si myslím, že táto e, Iniciatíva je dôležitá, lebo eh, bude požadovať, aby štandardy forezných laboratórií boli podobné vo všetkých krajinách. A to nesúvisí s súdnym hodnotením, ale ak v rámci medzinárodných štandardov tie dôkazy budú rovnaké, tak potom, ak pôjdeme ďalej eh, do procesu, kedy výmena informácií bude prebiehať cez, hranične takým štandardnejším spôsobom, tak učiníme zadosť spravodlivosti na základe presnejších, presnejších informácií. Za ostatné roky eh, sa uskutočnil obrovský pokrok. Keď som bol ja ministrom vnútra, eh, tak sme len začali využívať eh, DNA. Za ostatných 5 rokov sa táto situácia dramaticky zmenila v súvislosti s DNA, ako aj s v súvislosti s otlačkami prstov. A to sú hlavné veci, o ktorých v súvislosti s týmito laboratóriami hovoríme. A ja by som sa len sa vyjadriť k dvom oblastiam, ktorých sú problémy. Prvou je samozrejme financovanie. V niektorých krajinách, prevažne v tých menších, je otázka financovania veľmi relevantná. Ak od nich žiadame, aby do budúcnosti splňali jednotné štandardy, tak otázka financovania je závažná pre ich rozpočty. Ja neodporúčam, že by sme mali poskytovať európske finančné zdroje, ale len spomínam, že v niektorých prípadoch sa môžu objaviť problémy. Tieňový spravodajca včera spomenul dve problematické oblasti ďalšie. Poprvé je jasné, že otázka výmeny informácií o ktorej hovoríme v iných kontextoch, alebo o ktorej budeme dnes ešte hovoriť, je veľmi dôležitá, ale je absolútne nevyhnutné, aby bola zaručená kvalita, aby no, boli stanovené štandardy spolahlivé. Ešte predtým, ako si budeme eh, hovoriť o výmene informácií, pretože v súčasnosti je výmena informácie nevyvážená a to eh, by nespôsobovalo len a problémy s justíciou, ale aj s dôveryhodnosťou orgánov, ktoré poskytujú alebo príjmajú tieto informácie. No a druhá vec, to tiež povedal včera tieňový spravodajca, bolo by dobré, ak je to možné, ak by existovalo v každej krajine viac ako jedno akreditované laboratórium, pretože ak bude len jedno, tak sa dá pochopiť, alebo je pochopiteľné, že sa objavia určité obavy z tejto otázky. Takže o týchto veciach sme hovorili včera. Ja ďakujem tieňovým spravodajcom za to, ako sa zapojili do diskusie. Ja, ja e, toto veľmi podporujem, pán predseda. Myslím, že to je Prvá fáza, mne, nie som spokojný veľmi s tou čas, časovou tiesňou. Myslím, že túto správu by sme mali navrhnúť a navrhnúť jej prijatie. Ale chcem povedať veľmi jasne, aj keď neviem, kde presne v tej správe, že by som chcel, aby toto bolo len východisko a očakávam od komisie, aby nám predložili ďalšie návrhy o tom, ako, keď sa raz dosiahne tá kvalita, budeme využívať alebo poskytovať a vymeniať si informácie z týchto laboratórií. No a to si myslím, že e, práve v týchto otázkach e, o ochrane jednotlivcov, ale aj informácií, ktoré sú dostupné e, vďaka zlepšeniu kvality práce v laboratóriách, je pre tento výbor zaujímavá. Ďakujem pekne, pán Kirkop. No a teraz dáme slovo zástupcom predsedníctva Lisa Bolender eh, za švedské predsedníctvo. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. A ďakujem pekne eh, vám všetkým. Ja by som chcela začať tým, že poďakujem spravodajcovi, pánovi Kirkopovi, ako aj tieňovým spravodajcom za ich snahy o pokrok, aj keď sa nachádzame pod veľkým časovým tlakom. No, predsedníctvo a rada si to veľmi vážia. V tomto momente na rade myslím, že veľká časť návrhu bola už preskúmaná a prediskutovaná a zdá sa, že členské štáty podporujú dohodu o štandardoch kvality pre forenzné laboratória a je prijatie do konca tohto roku. Ja budem reagovať a zohľadním tie pripomienky pána Kirkopa, ktoré sme si práve vypočuli a môžem len súhlasiť so všetkým, čo povedal, že skutočne toto by mal byť len prvý krok pri preveľovaní e, otlačkov prstov a informácií a myslím, že je, by sme sa mali snažiť ešte viacej zlepšovať eh, kvalitu a ako ste eh, povedali, eh, kvalita by sa mala zvyšovať a rovnako by malo byť zaručené dobre využívanie v všetkých procesoch. No a na záver, čo či týka toho, teda tej pripomienky, že by malo byť v každom štáte viac ako jedno akreditované laboratórium, tak eh, to je samozrejme otázne, koľko by ich vôbec mali eh, v jednotlivých krajinách, ale na príklade Švedska môžem povedať, že by sme museli akreditovať eh, naše policajné laboratória, ktorých máme viac menej alebo približne 20. Takže ešte raz ďakujem za vaše snahy, tešíme sa na stanovisko Európskeho parlamentu, ktoré poskytne určite ktoré poskytne určite zaujímavé podnety pre diskusie na rade. Dobre, teraz za komisiu pán René Van Dijk. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán Kirkop, za vaše pripomienky. Čo sa týka a, financovania, no, v rámci iniciatívy predpokladáme a, a komisia a zvažuje a, a poskytuje financovanie pre národné a nadnárodné projekty. No a my sa určite budeme snažiť sprístupniť to. No a druhá vec o tom, k tej otázke, že aby v každej krajine bolo akreditované viac ako jedno laboratórium, tiež súhlasíme. No a čo sa týka požiadavky na komisiu, či budú nevyhnutné ďalšie iniciatívy po implementácii tejto, tak ehm, preveríme, či sú potrebné ďalšie iniciatívy a či budú potrebné. No a to sú pripomienky zo strany komisie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Do diskusie sa prihlásili dvaja poslanci, najskôr pán De Jong, takže viac ako dvaja, vidím, že sa hlásia. Takže najskôr pán De Jong, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja to poviem veľmi stručne. My sme skutočne sa včera stretli so spravodajcov a ja som presvedčený o tom, že záverečná správa bude veľmi dobrá. No, a bolo niekoľko sporných bodov, ktoré boli veľmi malé. Mm, no a ja som chcel povedať niečo komisii a rade. Ja sa zaoberám trestnou stránkou policajnej súdnej spolupráce. No a vidíme, že je to trochu sklamaním a mám obavy z toho, že veľa sa spolupracuje ešte predtým, než sme hovorili o nejakých zárukách v rámci konaní alebo kvalite údajov, ktoré sa vymeniajú. A chcel by som vyzvať Radu komisiu, a môžeme o tom hovoriť tiež v kontexte štokholmského programu, aby predložili návrhy a aby si najskôr splnili úlohy v otázkach práv a kvality údajov ešte predtým, než sa pustíme do rôznych druhov spolupráce, ktoré dôsledky si zatiaľ neuvedomujeme. Takže ja podporujem spravodajcu a vyzývam radu a komisiu, aby sa začali venovať tejto otázke. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Alvaro. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Nie som ani tieňový spravodajca, ani som neskúmal podrobne tento návrh, ale hlásim sa o slovo, pretože v poslednom volebnom období som bol spolu zodpovedný za prúmsky dohovor v tomto parlamente, ktorý hovorí aj o výmene informácií o motorových vozidlách alebo o otlačkoch e, prstov. Pán Kirkop ma v tomto kontexte pravdu. My sme zapriahali voz pred konia, my sme upravovali výmenu informácií bez toho, aby sme vedeli, čo vlastne upravujeme. To, že niektoré členské štáty odoberali informácie o DNA, neznamená ešte, že zodpovedali určitým normám alebo že sa porovnávali. Bude to trvať e, dlhšie ako 30 sekúnd, ale je to dôležitá téma. Som rád, že je to na programe rokovania. Už v rokoch 2007 a 2008 sme sa o tom rozprávali s komisárom Barotom v Prüme. Sme hovorili o tom, že e, údaje DNA budeme porovnávať navzájom, ale problém je, že v jednotlivých členských štátoch údaje o DNA sa získavajú odlišným spôsobom. Postupy sa odlišujú v každom členskom štáte aj v závislosti od techniky, ktorá sa používa a preto sú veľmi dôležité určité spoločné normy. A to z toho dôvodu, že keď budeme získavať údaje o DNA, bude, a budú odlišné, budeme ich odlišným spôsobom aj porovnávať. Pri otlačkoch prstov je to tak, že sa e, neodoberá celý kompletný otlačok, ale porovnávajú sa určité prvky, určité znaky. A e, rovnako je to aj z DNA. Ak budeme získavať e, informácie o DNA v členských štátoch odlišným spôsobom, budeme to aj odlišne porovnávať. Jeden postup hovorí o tom, že 6 znakov sa porovnáva, alebo iný postup hovorí o tom, že sa porovnáva 9 znakov a ak tie sa zhodujú, tak potom sú DNA, dve vzorky DNA identické. Tým, že máme 6 alebo 9 znakov, potom sa E, potenciálna chybná skupina zvyšuje o 10 a v dnešnej forenznej vede nemôžeme sa spoliehať na takúto e, náhodu, pretože pred súdom porovnávanie DNA platí ako veľmi silný dôkaz a ak budeme mať takúto obrovskú kvótu chýb len preto, že porovnávacie postupy sú odlišné, môžeme si veľmi dobre predstaviť, ako to bude vyzerať pred súdom môže byť obvinený niekto, kto je nevinný. A preto je dôležité, aby sme mali nielen podobné normy, ale totožné normy vo všetkých členských štátoch. Ak si budeme vymieňať údaje, musíme si byť istí, že boli odoberané rovnakým spôsobom, rovnakými postupmi a že boli skúmané a porovnávané presne rovnakým spôsobom. A tu by som zašiel ďalej, ak pán Krkop, chcem povedať, že spôsob, ako sa tieto údaje budú používať pred súdom, musia byť takisto totožné vo všetkých členských štátoch, tak aby sme naplnili právnu istotu, ale aj dôveryhodnosť, požiadavky dôveryhodnosti a aby sme vylúčili justičné omyly na základe takýchto dôkazov. A preto Podporujem plne prácu pána Kirkopa a myslím si, že by sme mali v členských štátoch, ale aj v komisii premýšľať nad budúcimi opatreniami. Predtým, než príjmeme opatrenia k výmene informácií, musíme zabezpečiť, že tie normy budú totožné. To neplatí iba pre otlačky prstov. Je to aj v iných oblastiach výmeny údajov, dbá sa na to, ako sú vybudované databázy a tak ďalej. Chcem ešte zopakovať, že tým, že si vymieňame e, údaje získané odlišnými spôsobmi, zvyšujeme potom vlastne kvótu chýb. Pokiaľ ide o rýchlosť, aj tu sa domnievam, že my ako parlament by sme sa nemali nechať vystavovať tlaku e, zvonka. Samozrejme musíme pracovať rýchlo, ale na druhej strane skúsenosti z minulých rokov nám hovoria, že kvalita je dôležitejšia ako rýchlosť. Ďakujem. Ďakujem. Mrs. Siepel. Pani Siepel, ďakujem. Chcem najskôr podporiť to, čo povedali predrečníci. Včera, keď sme sa rozprávali s pánom Kirkopom, sme prešli tieto body a myslím si, že zásadne sme sa zhodovali v tom, že to, čo navrhujú Rada a Komisia, má určite zmysel. V praxi teraz existujú dve dva body, s ktorými sa potýkame. Jedna vec je tá, že údaje, vymieňané údaje nie sú vždy zabezpečené, že sa nie vždy môžeme spoľahnúť na to, že tieto údaje zodpovedajú tým normám, ktoré očakávame, ale takisto sa stáva, že úrady v členských štátoch sa vzdávajú takejto výmeny údajov práve preto, že vedia, že sa nemôžu spoľahnúť na to v každom prípade, že tieto údaje E, zodpovedajú spolahlivým normám a keď nezodpovedajú, nie sú hodnotné. No a tento stav je stav, ktorý nemôžeme jednoducho akceptovať. To, čo navrhujú komisia a rada, je určite nápomocné, vedie to k väčšej právnej istote v členských štátoch, ale aj pri spolupráci jednotlivých orgánov členských štátov. Podporujem to a podporujem aj to, čo povedali predrečníci, teda, že v, vo veci dátovej bezpečnosti aj v iných oblastiach musíme ešte diskutovať o mnohých detailoch. Chcem ešte poukázať na jeden problematický formálny bod. Pán Kirkop povedal, že z časových dôvodov teraz nepredložil správu. To znamená, že nemôžeme vypracovávať pozmenujúce správy, pozmenujúce návrhy k správe a preto ja sa chcem spýtať, či by sme nemohli predložiť lehotu pre predkladanie pozmeňujúcich návrhov. Ďakujem. Ďakujem, pán Boms. Voorzitter, ik heb het eh, woord gevraagd omdat ik het eh, niet... Ďakujem, ja som požiadal o slovo, pretože nesúhlasím s pozíciou eh, rady a komisie. Akreditácia vedeckých laboratórií E, je netransparentná, lebo potom, ako náhle sú laboratória akreditované, nemáme žiadne informácie a my nevieme, akú kvalitu práce poskytujú. Treba predpismi upraviť spôsob, akým spôsobom vlastne vzdelávajú svojich ľudí. Takže toto je v rámci kompetencií jednotlivých členských štátov. My v súčasnosti hľadáme nový systém pre Európu, ale v žiadnom prípade ja s tým nemôžem súhlasiť. My nesúhlasíme s takýmito technikami, pretože sa tu hovorí o kompetenciách, pokúskoch a ja som proti takýmto programom. Treba ich zastaviť. Iba veľmi stručne chcem poďakovať za vystúpenie. Ja som sa nemohol E, zúčastniť schôdze, ale už som vyjadril svoj záujem ako spravodajca. O túto tému mám dve pripomienky. Najskôr skutočne, aby sme tieto údaje naozaj mohli porovnávať, musia byť harmonizované princípy zberu a spracovania. A takisto zdieľam túto potrebu, že najskôr musia ísť najskôr voli alebo konia, až potom voz. Čiže treba e, takto postupovať moja druhá poznámka sa týka existencie viac ako jednej agentúry. Sú krajiny, aj v Španielsku je tomu tak, že sú tam agentúry na základe jednotlivých kompetencií, ktoré im udelujú jednotlivé autonómne spoločenstva. Myslím si, že vo viacerých štátoch je to tak. Z hľadiska kompetencií myslím si, že je táto distribúcia dobrá. Nepoznám detaily, neviem presne, aká je situácia v celej Európe, Myslím si však, že je dobré, že existuje táto možnosť. Ale nie je mi jasné, a to je moja otázka, aký je vzťah medzi verejnými a privátnymi e, silami a financovaniami týchto inštitútov. Môžete nám to nejako vysvetliť, osvetliť alebo povedať, aké sú perspektívy. Pokiaľ ide o kalendár, tak ja by som bol rád, keby sa trošku skonkrétnil kalendár na prípravu tejto správy. Ďakujem. A teraz dáme slovo švedsk... skôr ako dáme slovo švedskému predsedníctvu, chcete reagovať na niektoré komentáre? Máme tu e, e, e, pre komisia, pre, predsedníctvo, pán Kirchhoff. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Bola to veľmi zaujímavá, hoci krátka diskusia. Chcem e, ubezpečiť niektorých ľudí. Najskôr, čo sa týka národnej suverenity, existuje veľa noriem, e, medzinárodných noriem ISO, ktoré platia v mnohých oblastiach nášho života a myslím si, že Všetci tí, ktorí zvelebujú národnú suverenitu, si nemyslia, že ISO sú negatívne veci, že zasahujú negatívne do tej suverenity, iba regulujú medzinárodné normy, ktoré potrebujeme. A v takýchto prípadoch potrebujeme základné normy. Tu by som ešte povedal takú výstrahu. Toto nie je zdokonalovanie, ešte to nie je dokonalé, pretože aj keď budeme mať takéto normy, keď budú platné, budú potrebovať možno ešte dodatočný výklad. Budeme musieť ešte objasniť, ako bude fungovať vzájomné uznávanie, ako jednotlivé štáty budú môcť hodnotiť e, no, samotné normy, keď už budú v platnosti, nebudú zatiaľ ešte absolútne univerzálne. Budeme to musieť opätovne skúš, skúmať, ako bude fungovať výmena informácií, na základe akých kritérií čo budeme musieť zvážiť, zohľadniť, keď budeme vymieňať informácie. Ale to nás čaká až v budúcnosti, pán predseda. To, čo je dôležité teraz, je zaviesť základné normy, ktoré zatiaľ neexistujú. Máme niekoľko vynikajúcich laboratórií v niektorých štátoch Európy. Niektoré laboratória operujú dokonca vo veľmi malých štátoch a robia vynikajúcu eh, prácu. A vo veľkých štátoch väčšinou laboratória majú vysoké štandardy, ale nie je to vždy pravidlom. No a keď budú existovať tieto spoločné normy, potom môžeme už e, rozmýšľať nad tými konkrétnymi detailmi. Zaujímavé bolo, čo povedal pán Alvaro, pretože Alvaro má naozaj veľa skúseností, najmä z DNA. A plne súhlasím s tým, čo hovorí. Je to komplikovaná oblasť. Nehovorím, že nie je a normy ISO, ktoré sme spomínali, nebudú absolútnym riešením. Je to iba odrazový mostík. A ešte raz chcem povedať, že mu ďakujem za jeho pripomienky a skúsenosti a takisto ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili včera a e, takisto ďakujem za pripomienky tých, ktorí neprišli. A pokiaľ ide o časový harmonogram, pán predseda, to je na vás. E, počuli sme už veľa sťažností Niektorí hovorili, že je to nepriateľný, pri, nepriateľné. Táto správa Kirkop, ktorá je na EFE v súčasnosti, bude k dispozícii, uisťujem vás. Predtým, než dokončíme túto tému, aspoň dúfam, pretože bolo by patetické, keby táto správa vôbec neexistovala a my by sme mali za sebou celú túto diskusiu. Ale napriek tomu my k iniciatíve môžeme vznášať pozmenujúce o návrhy. A uvítam samozrejme pozmenujúce návrhy, ale dúfam, že všeobecný prístup, ktorý je taký, že chceme zaviesť normy do platnosti, nebude poškodený. Pán predseda, možno by ste nám mohli uviesť presné e, dátumy a budem veľmi vďačný a som veľmi vďačný za všetky príspevky z dnešného predpoludnia. Ďakujem. That'll get us ready for the... Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že to nás pripraví na pokračovanie. No prezentácia návrhu správy je naplánovaná na 4. alebo 5. novembra 2009 pri, na ďalšom zasadnutí výboru LIBE. No a lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je do 23. októbra 2009. Hlasovanie na výbore sa uskutoční 16. novembra 2009 a hlasovanie na, plenárne, na plenárnom zasadnutí sa uskutoční v novembri 2009. Ale presný dátum ešte bude stanovený. Takže ešte raz ďakujem veľmi pekne, pán Kirkop. No a teraz prechádzame na bod číslo 3, 4, 5, 6. A to sú body, ktoré sa týkajú Europolu. Takže prejdeme k spoločnej rozprave o týchto štyroch bodoch k Europolu. Ešte raz by som chcel povedať, že rozhodnutie o Europole vstúpi do platnosti od 1.1.2010 a pôvodný dohovor o Europole definitívne skončí, vyplší jeho platnosť návrhy na programe sú potrebné ako implementačné opatrenia, aby Europol mohol začať pracovať podľa nového právneho rámca. Ďalší element, na ktorý nesmieme zabúdať, je, že opätovne je samozrejme očakávaný vstup do platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorý zmení, alebo ktorá zmení právny rámec a rozhodnutia o Europole. Takže členovia výboru LIBE na to nesmú zabúdať, hlavne bývalý spravodajca pán Diaz de Mera. A keď bolo prijaté rozhodnutie Europole, Európsky parlament požiadal, aby keď vstúpi do platnosti Lisabonská zmluva o pozmenúce návrhy na prispôsobenie e, novému právnemu rámcu. No a čo sa týka národných parlamentov e, a ochrany právnych, e, ochrany údajov a ustanovení o transparentnosti. Takže najskôr dostane slovo zástupca švedského predsedníctva, aby nám objasnil stratégiu v týchto otázkach potom dostane slovo zástupca komisie a potom členovia výboru, ktorí by sa k týmto témam chceli vyjadriť. Ja chcel by som povedať, že bod číslo 3, čo je implementácia pravidel upravujúcich vzťahy Europolu s partnermi vrátane výmených osobných údajov a tajných informácií, e, má na starosti pani Sophie Intveld, bod číslo 4, pravidla týkajú sa dôverného charakteru informácií Europolu, e, tak preto je spravodajca pán Kirkop, bod číslo 5, implementácia pravidel pre analytické súbory Europolu. To je pán Augustín Diaz de Mera a zoznam tretich štátov a organizácií, s ktorými by mal Europol uzavrieť dohody Jean-Philippe Albrecht. Takže ako prvý dostane slovo zástupca švedského predsedníctva, pán Soren Pleten. Máte slovo, nech sa páči. Pani Infeld. No už ešte predtým, než začnú, tak by som chcela požiadať radu, aby minimálne e, v rámci úvodu sa vyjadrili k tým veľmi náročným časovým lehotám. To je problém, s ktorými, s ktorými sa stretávame. Európsky parlament a vždy dokáže veľmi rýchlo a efektívne pracovať. V mnohých príkladoch sme to už preukázali, ale keď hovoríme o takýchto dôležitých e, témach, je nepriateľné, aby rada e, nám vnúcovala takéto prakticky nesplniteľné lehoty a zaujímalo by ma, prečo nám rada nechce dať viac času a ak by boli ochotní dať nám viac času, by sme to mohli presunúť na december. Takže pán Klaten, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. E, no a k tým e, časovým lehotám zo strany rady. No už nemám všetky informácie. Ja zastupujem vedenie Europolu a časť dokumentov, o ktorých sa tam rozhoduje, tie sa postupujú rade na formálne schválenie. Takže rada by nám tu mohla pomôcť a ak e, môžem povedať niečo za švedské predsedníctvo časovému harmonogramu, tak e, sme už naznačili, že toto rozhodnutie, alebo ten dohovor o Europole z 1. januára 2000 by malo byť nahradené. No a tie dokumenty, ktoré boli predložené, sú dodatočné ustanovenia, respektíve prispôsobenia úpravy, aby toto uznesenie rady mohlo vstúpiť do platnosti. Byť My už e, od diskusiách, od diskusí o právnom základe Europolu, a všetci si dobre pamätáme, že to bol problém, e, tak v rámci toho dohovoru všetky zmeny veľmi dlho trvajú, pretože ich musia ratifikovať všetky krajiny. A viete určite, že existujú tri protokoly, no a ktoré rada trochu pozmenila, to trvalo celé roky a preto teraz eh, sme predložili toto uznesenie rady. No a členské štáty spolu s Europolom veľmi tvrdo pracovali na dodržaní tohto časového harmonogramu. Myslíme, že je veľmi dôležité, aby to tak bolo, aby Europol mohol efektívne v rámci tohto nového právneho rámca fungovať. No a pomocou Lisabonskej zmluvy vznikol nový právny kontext, v rámci ktorého pracuje Europol. V rámci nášho plánovania pretože Lisabon ešte nevstúpil do platnosti, sme rozhodli, že samozrejme sa to dá veľmi ťažko zohľadniť, aj keď samozrejme um, budú predložené no, uskročenie ďalšie zmeny po tom, čo vstúpi do platnosti Lisabonská zmluva. No a budú tam príjmať zmeny Európsky parlament aj národné parlamenty. Neviem, či to stačí, alebo mal by som sa venovať aj tým jednotlivým návrhom. Dobre, takže to je všetko na teraz. A teraz dostane slovo komisia pani Viktoria Miči. Much, Ďakujem pekne, pán predseda. Dobré ráno, dámy a páni. Ako ste povedali, pán predseda, tak eh, očakávame začiatok novej éry medzi inštitúciálnej spolupráce a to eh, poskytne eh, demokratickejší, demokratickejší do, dozor a dohľad nad procesmi. Komisia sa týmto otázkam chce venovať veľmi podrobne spolu s touto inštitúciou a s radou. No a medzi časov a s parlamentom. Medzi časom boli vykonané dôležité kroky, napríklad rozhodnutie Rady o vytvorení Europolu a musím pripomenúť, že nový režim Europolu umožňuje prehlbenú kontrolu parlamentu, pokiaľ ide o aktivity Europolu a to prostredníctvom rozpočtového postupu, pretože Europol bude považovaný za novú agentúru. A teraz, hovorí pán predseda, aby sme oživili trošku našu diskusiu, myslím si, že by bolo zaujímavé vypoč- vypočuť si, čo hovoria jednotliví autory. Najskôr bod číslo 3. Pravidlá riadenia Europolu. Pani Sofín Twelt. Ďakujem, pán predseda. Chcem začať otázkou kalendára. Som veľmi spokojná, keď som si vypočula vystúpenie rady a komentáre rady. E, pokiaľ ide o údaje, tak e, a to, čo sa tu hovorí, že oneskorenie je spôsobené ratifikáciou v členských štátoch a preto má parlament málo času na svoju prácu, tak potom nemá rada dobre stanovené svoje priority, pretože otázka ratifikácie zo strany členských štátov e, musí byť riešená inými spôsobmi, aby sa nepredlžovala. Máme tu isté prvky, ktoré ma zaujali a chcela by som na ne počuť odpoveď Rady a komisie. Prvá otázka. E, pokiaľ ide o tie záchranné klauzuly a zber údajov, tak ako sa už stalo v iných prípadoch otázok, ktoré sme tu diskutovali, je tu príliš veľa dier, veľa nejasne stanovených definícií, nie je tu delimitácia Eh, akčného rádiusu a tak ďalej. A toto všetko eh, má viesť k uľahčeniu výmeny informácií. A práve tu treba eh, na toto myslieť, pretože veľmi často si ľudia myslia, že keď sa hovorí o importe alebo poskytovaní údajov, že chceme obme- a keď hovoríme o ochrane údajov, že sa chce zabrániť výmene údajov, ale my musíme dbať aj o ich ochranu a musíme takisto plniť isté minimálne normy, ktoré sa často neplnia. Existujú niektoré návrhy pravidiel, ale nie sú stanovené jasné kritériá, ktoré by napríklad stanovili výnimky k pravidlám. Napríklad, keď sa hovorí, ak je absolútne nevyhnutné, alebo ak je E, nevyhnutné. To, nezdá sa, že to je veľmi jasne definované kritérium. Naozaj úprimne povedané sa mi to nepozdáva také všeobecné definície ako kompetentné orgány. Ktoré sú to kompetentné orgány? Veď my musíme vedieť, o kom konkrétnom hovoríme. A toto všetko musí byť jasné. Také jasné a priezračné ako voda. Joint Supervisory Board takisto by mal e, vyjadriť svoje stanovisko k týmto otázkam skôr, ako sa postup, pristúpi k ďalšiemu kroku. My tu nehovoríme len o výmene informácií a ľudí, ale hovoríme aj o výmene dôverných dokumentov a zdá sa, že v súlade s návrhom pravidlá, ktoré e, sa týkajú poskytovania tajných dokumentov sú restriktívnejšie ako e, sú osobné údaje. To znamená, že zdá sa, že záujmy inštitúcií sú lepšie chránené ako práva občanov a to je vo veľkej nerovnováhe. Ak dovolíte, pán predseda, ešte malá pripomienka e, z trošku inej oblasti. Je tu jeden odsek, ktorý hovorí, že informácia, ktorú získa tretia krajina, e, pokiaľ o, ohľadne e, alebo za porušenia ľudských práv nemá byť braná do úvahy. To vítame, pretože keď sme boli zapojení do kontroly e, terorizmu v minulosti, tak tento princíp nebol vždy rešpektovaný a ešte stále očakávame na vysvetlenia ohľadne aktivít CIA v Európe a ďalších e, aktivít. No a napokon, nazdávam sa, že by bolo užitočné, keby všetci spravodajcovia týchto štyroch správ plus tieňoví spravodajcovia, keby sme sa stretli v Štrasburgu, aby sme sa dohodli, ako budeme pokračovať, aby sme pracovali rýchlo. No a teraz chcem poprosiť radu, aby predlžil lehotu na december, čo by viedlo k tomu, že Ráda bude musieť pracovať rýchlo a my tiež budeme pracovať a komisia takisto bude musieť e, sa snažiť e, trošku viac. Dôveryhodnosť informácií Europolu, pán Kirkhop, hovorí pán predseda. Ja nemám nič dodať takmer k tomu, čo povedala Sofia, bohužiaľ. My nemôžeme mať certifikáciu ISU v tejto oblasti máme certifikáciu ISO, pokiaľ ide o fungovanie našich bezpečnostných síl a tak ďalej a tak ďalej. Správa je veľmi, nebola veľmi objektívna, ale toto je tak subjektívne, že je to až, až e, okaté. Potrebujeme pravidlá, to je jasné, potrebujeme pravidlá ohľadne Europolu, ale ako povedala Sofia, niektoré e, texty a niektoré znenia sú veľmi nejasné. E, vytvorenie nového bezpečnostného výboru. Tu by sme napríklad radi vedeli, že kto to bude kontrolovať túto organizáciu. Ďalej sa tu hovorí, že spracovávanie informácií by malo byť podriadené základnej úrovni ochrany a bezpečnosti, ale my my tu môžeme mať základný stupeň ochrany alebo zvýšený. Ja osobne by som v tejto oblasti dával prednosť zvýšenému stupňu ochrany. A jednotlivé členské štáty by mali mať malo by byť i v ich zodpovednosti a v ich záujme zvýšiť úroveň dôveryhodnosti. A takisto nie som si istý, či všetky členské štáty budú spokojné s tými záchrannými klauzulami, o ktorých sa tu hovorí. Chcem pripomenúť, že Europol má strategických partnerov a tu tiež sa treba zaoberať tým, do akej miery treba začleniť týchto strategických partnerov ako Rusko, E, Rusko, Albánsko, Ukrajina, Ukrajina e, a tak ďalej, títo partnery budú e, súčasťou niektorých týchto zložiek. Neviem, že či by to bolo veľmi bezpečné. Nechcem byť kontraproduktívny. Som rád, že sme trošku postúpili ďalej v oblasti dôvernosti dokumentov, a ich prechovávanie, ale musím povedať, že sa mi vôbec nepáči vágna forma, ako, ako je e, tento text napísaný a bol by som e, rád, keby som mohol v Štrásburgu pracovať so a s ďalšími, aby sme to trošku prehlbili. Pán predseda, pokiaľ ide o aplikačné pravidla, pán Diaz Mera. Ďakujem, vážený pán predseda. Najskôr niekoľko úvah všeobecného charakteru. Ako viete, predovšetkým tí, ktorí ste tu boli v predchádzajúcom volebnom období, tak ja som bol správodajcom za rozhodnutie, ktoré vstúpi do platnosti 1. januára. A som veľmi, ale veľmi nespokojný s odpoveďou, ktorú dala Rada na návrh, ktorý predložil Európsky parlament. Prečo? Pretože my sme chceli viac parlamentu a väčšiu mieru parlamentnej kontroly. A rozhodnutie nám dalo menej parlamentu a menej parlamentnej kontroly. Takže ja vôbec nesúhlasím s komisiou, keď sa hovorí, že už máme parlamentnú kontrolu, ktorá vyplýva z rozpočtu. Veď nie, toto tu bolo, ale veď predsa tu na je, platí princíp spolurozhodovania. A ďalšia vec, my sme chceli, určite si na to spomínate, aby parlament tak, takisto mal čo povedať pri menovaní riaditeľa. My sme chceli oveľa viac, e, oveľa väčší protagonizmus Európskeho parlamentu. Ako viete, ako nás odbavili? Odbavili nás článkom 48 rozhodnutia, kde sa hovorí doslova toto. Predsedníctvo rady a predseda správnej rady a riaditeľ predstúpia pred Európsky parlament na jeho žiadosť aby riešili otázky týkajúce sa Europolu a samozrejme, že sa pritom bude brať do úvahy diskrétnosť a rešpekt dôveryhodnosti. To znamená nič. Je to všeobecné a oveľa menej je toho, ako my máme oveľa menej práva, ako je to v národných parlamentoch. V národných parlamentoch štátne bezpečnostné orgány predstupujú pred parlament naplno. A tu na nie, tu na to nie je možné. Takže ja súhlasím so Sophie aj so Timotým, keď hovoria, že na čo sa máme takto ponáhľať a na čo takýto zrýchlený kalendár, prečo by sme si nemohli pozrieť tento balíček Europol presne, podrobne a pokojne, lebo je to oblasť, ktorá je veľmi dôležitá a vyžaduje si zvýšenú pozornosť. Ja si myslím, že tu ide ešte o viac. Myslím si, že tu ide o to, aby sme teraz prijali také rozhodnutia, aby sme rozhodnutia neprijímali potom, keď vstúpi do platnosti Lisabonská zmluva. To znamená, že ja som za túto schôdzu, ktorú navrhuje Sofi, aby sme spoločne všet, všetky osoby spravodajcovia, ako aj tieňoví spravodajcovia v balíčku Europol prijali rozhodnutie, ktoré by bolo konsenzuálne výboru LIBE a samozrejme tým pádom aj rozhodnutím Európskeho parlamentu a aby sme tieto témy naštudovali e, s dostatočným časom a pokojom. Vôbec ma neuspokojujú vysvetlenia rady, ktoré boli veľmi nejasné, veľmi všeobecné a oveľa menej ma uspokojuje ešte aj vysvetlenie komisie, ktoré hovorí o význame pa Európskeho parlamentu v kontrole Europolu prostredníctvom rozpočtu. To nie je prijateľné. No a potom, pokiaľ ide o moju vlastnú správu. Nechcem vás unavovať, lebo mám naozaj veľa čoho, toho, čo povedať, takže budem asi hovoriť dlho. V každom prípade si však myslím, že je dôležité a mimoriadne dôležité vziať do úvahy článok 14 rozhodnutia, ktorý umožňuje a rozvíja e, toto predpokladané konzultovanie Európskeho parlamentu a teda to je vlastne teda e, princíp e, spolurozhodovania. a Potom tu máme článok 51, bod 1, písmeno B, kde sa hovorí o tom, ako e, vykladať jednotlivé pravidlá a predpisy, vykonávacie predpisy. No a potom návrh a jeho obsah sa týka všeobecných vecí ohľadne E, prenosu údajov, skladovania údajov, prechovávania údajov, e, úlohy tretích zložiek a tak ďalej. Čiže je to vyslovene odborný, technick, odborná technická správa a pritom táto, e, e, cieľom tu nie je technická odborná zložka, ale práve ten politický aspekt, e, ktorému sa tu venuje málo pozornosti. No a potom sa tu hovorí o, o archívoch, analytických archívoch, prechovávaní údajov, archivovaní údajov v členských štátoch, využívanie normy ohľadne kombinácie rozličných archívov, ako aj používanie nových technických noriem. E, tento návrh, ktorý tu bol predložený, veľmi prenáhlene a unáhlene rozvíja obsah rozhodnutia, ktorým sa vytvoril úrad Europol a podľa ktorého sa predpokladalo, že táto agentúra bude pracovať s osobnými údajmi len s jediným cieľom a síce vyšetrovaním tých deliktov, ktoré sú v kompetencii Europolu. Ďakujem. Ďakujem pán Dias Imera. No a teraz, pokiaľ ide o zoznam tretich štátov, pán Alvaru. Ďakujem, pán predseda. Tak ako spravodajcovia aj ja vidím v postupe rady v prípade dohovoru Europol zásadný problém. Ja si nemyslím, že je nutné, aby sa to teraz tak rýchlo schvalovalo, tak ako chcú. Takisto si nemyslím, že je nutné, aby sa to urobilo pred vstupom do platnosti Lisabonskej zmluvy Hovorilo sa viackrát o zapojení parlamentu do procesu. Domnievam sa, že je to do určitej miery úražka pre parlament, pretože po vstupe do platnosti Lisabonskej zmluvy bude parlament spolurozhodovať, pokiaľ ide o zmeny dohovoru o Europole a teraz chce rada niečo pretlačiť veľmi rýchlo, bez toho, aby to bolo nutné. A ja si myslím, že to naozaj nie je dobré. Myslím si, že práve v tomto bode, v ktorom som ja spravodajca, teda otázka, na ktoré členské štáty, tretie, pardon, na ktoré tretie štáty môže Europol odovzdávať údaje, že v tejto otázke máme dostatok problémov, máme o čom diskutovať, môžeme diskutovať o tom, za akých podmienok vôbec údaje Europolu môžu byť odovzdávané tretím štátom. Ja si myslím, že by sme mm, nemali teraz dôverovať Rade a komisii v tom, ako postupujú. A myslím si, že my ako spravodajca a tieňový spravodajca by sme mali spoločne premýšľať nad tým, či postup rady v tejto veci akceptujeme alebo či budeme žiadať o predĺženie celého postupu, aby pokračoval aj po decembri. Toto je moja prozba, pretože ja nevidím nutnosť takéhoto rýchleho postupu e, teraz a nezdá sa mi, že Rada a Komisia zodpovedali naše otázky. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Vidím, že všetci veľmi jasne povedali, čo chceli, takže chcel by ešte niekto položiť otázku. Nie, áno, nech sa páči. Yes, Mr. Alvaro, please. Pán Alvaro. Ďakujem, pán predseda. Chcel som počkať na to, kým mi dáte slovo, pretože ja si ho nechcem brať sám, Mohol by som si na to zvyknúť. Potom, čo sme si vypočuli kolegov a rôzne pripomienky, napadli mi viaceré veci, ktoré sú zásadné. Po piatich rokoch v tomto výbore mám teraz pocit, že mám akési deja vu nie je to poprvýkrát, že sa sťažujeme na príliš veľkú rýchlosť určitých postupov a kladieme si otázku, prečo chcú ísť tak rýchlo. Každý má svoju vlastnú teóriu. Bude dôvodom Lisabonská zmluva alebo nejaká vlastná metóda. Ja nechcem komplikovať e, prácu, ale musím konštatovať, že naozaj komplikuje to prácu. Nie je to teraz môj telefon. Vypol som ho. No a vystávajú tu otázky, ako to bude s bežnou praxou v oblasti ochrany údajov, napríklad eh, stanovisko Európskeho úradníka pre ochranu údajov, článok 29 a tak ďalej. To sú záväzné pravidlá, ktoré eh, musíme dodržiavať. Napríklad vyžiadať si to stanovisko úradníka pre ochranu údajov. Neverím, že to zodpovední ľudia jednoducho prehliadli. Takisto sa na to musíme pozerať v širšom kontexte. Nemôžeme vždy viesť zásadnú diskusiu, ale musíme sa pýtať, ako to je v kontexte opatrení, ktoré boli prijaté po minulé roky. Pán Coelho hovoril o, o rozsiahlých databázach. Hovoríme o agentúre pre VIS, SIS a Eurodac. A teraz hovoríme o e, správe Europolu, ktorý by mal dostať prístup k Eurodaku. Aj k informačnému systému bude mať Europol prístup. A ja si kladiem otázku, prečo komisia a rada robí takúto zlátaninu a prečo nepríjme nariadenie o Europole, kde by jasne definovala práva prístupu Europolu povedala, k čomu Europol naozaj má prístup, k čomu nemá prístup. Myslím, že by to bolo súdržnejšie, koherentnejšie, pretože potom to vytvára takisto nedôveru v parlamente, keď sa prijímajú jednotlivé pravidlá, izolované pravidlá, rozptýlené. Ešte jednu vec by sme mali mať zodpovedanú ja si spomínam, že keď sme diskutovali o úlohe Europolu a o Eurodaku, že nám sľubovali, že Europol nikdy nedostane prístup k údajom Eurodaku. Bez veľkých diskusí a pod časovým tlakom teraz sa ruší tento sľub, ktorý nám dali dávnejšie, alebo sa zmení. A bolo by oveľa jednoduchšie, zasa mám pocit deja vu, keby sme si vyhradili dostatok času a keby si aj rada a komisia vyhradili dostatok času na to, aby sa s parlamentom porozprávali. Sofia predsa povedala, že my nie sme proti výmene údajov, ale kritizujeme spôsob, ako sa to robí. A takisto kritizujeme spôsob, ako jednajú s nami, s parlamentom. Je mi jasné, že každé predsedníctvo počas svojho roka chce zrealizovať čo najviac projektov a vieme takisto, že komisia chce postupovať rýchlo vo svojich iniciatívach, ale na druhej strane nás voliči nezvolili na to, aby sme tu pili kávičku. My takisto chceme posúvať veci dopredu. A to isté platí aj pre otázku akreditácie forenzných laboratórií. To, čo ste povedali, aj tu platí, dobrá legislatíva si vyžaduje svoj čas. Nemôžeme prejsť rýchlo legislatívny postup, pretože potom dochádza k chybám a k nedostatkom. A takýto postup nie je rozumný, to nie je rozumná práca. A preto ešte raz apelujem a takisto Podporujem spravodajcov, ktorí žiadali o viac času. Chcem, aby sme dostali viac času. Vieme, že v rámci konzultácie máme iba tri mesiace, ale zároveň rada má flexibilitu, môže povedať, ak potrebujete viac času, dostanete viac času. Myslím si, že toto by zodpovedalo aj dobrej spolupráci podľa článku 10. Ja to stále dookola opakujem. Lojálna spolupráca tu chceme, tu podporujeme, ale nie je to jednosmerná ulica, pretože spolupráca to je niečo vzájomné, čo funguje iba dvojsmerne. Nechcem teraz kritizovať radu a komisiu, ale jedného dňa budem mať už plné zuby toho, že to tu stále musím opakovať dokola. You, Ďakujem pekne, pán predseda za našu skupinu. Ehm, bohužiaľ, naši dva tieňoví spravodajcovia tu nemôžu byť, ale ehm, určite budú ešte veľmi spolu, dobre spolupracovať so spravodajcom. Ak hovoríte, že všetci boli veľmi úprimní a priami, tak eh, je dôvod na to dobrý. Eh, no a Alexander použil slovo, ktoré som chcel ja, to deja vu. Eh, no, povedal to tri razy a tí kolegovia z tohto výboru, ktorí ešte sa nezaoberali Europolom, mali by sa dozvedieť, že podstatou Europolu je výmena informácií. Nie je to e, žiadny policajný orgán, takže ide o to, aby sa napravili vzťahy s partnermi a nie je to len e, nie je zaistiť dôvernosť informácií, to je jasné, ale na tieto informácie musia byť aj, aj spolahlivé, aby sme cezhranične dokázali bojovať proti kriminalite. To je podstatou. No a ja už som sa Europolom zaoberal dlhé roky, spolupracoval som s pánom Diazodemerom a ostatnými. A parlamentná kontrola v rámci týchto zložiek je mimoriadne dôležitá, ochrana údajov je mimoriadne dôležitá, no a teda e, potom nemôžeme pokračovať s definíciami ako prísne nevyhnutné a je, je možné pokračovať bez definícií toho, čo je kompetentný orgán a tak ďalej. No a pán Díaz, ja som nechcel nechcel zaťažovať ľudí s vysvetľovaním, vysvetľovaním detajlov, ale práve v tých detajloch eh, sa skrývajú veľmi dôležité veci. No a musia to byť presné informácie. Tým sa Európol zaoberá. Takže z nášho hľadiska absolútne súhlasíme so spravodajcami a s ich frustráciami a budeme sa tým zaoberať. A tak ako sme boli v predchádzajúcich balíčkoch Europolu, treba zajistiť parlamentnú kontrolu, vyriešenie detailných problémov, dobré vzťahy s partnermi. To je podstata tohto balíčku, no a parlament by mal používať úctu a mal by mať čas na to, aby mohol odviesť svoju prácu. Ďakujem pekne, pani Papadopoulos. Mike, the mic, please. Not working now. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, και εγώ θα μιλήσω στο... Pán predseda, aj ja by som chcela podporiť to, čo povedali kolegovia. Ich pripomienky sú naozaj veľmi na mieste. Plne súhlasím s ich obavami, najmä pokiaľ ide o kalendár. Témy, o ktorých debatujeme, sú zásadné na to, aby sme mohli garantovať bezpečnosť európskych občanov a plne súhlasím s pánom Albrechtom, keď hovorí, že nerozumie, prečo je tu taká unáhlenosť. Veď nakoniec s aplikáciou Lisabonskej zmluvy sa mnohé veci zmenia. Plne súhlasím tiež s tým, čo povedal pán Morajš. Potrebujeme udržiavať dobré vzťahy s rozličnými E, strategickými partnermi, ktorých máme. Potom sa hovorilo o týchto tretích krajinách a o spolupráci, ktorá musí medzi nimi a Európskou úniou existovať. Aj my na Cypre sme znepokojení istými vecami. Ako iste dobre viete, nie vždy existuje reciprocita, pokiaľ ide o výmenu údajov v mnohých oblastiach, napríklad v policajnej, súdnej spolupráci. Interpol sa snaží spolupracovať, avšak snaží sa, aby e, Cyprus e, prostredníctvom in, in, e, Interpolu spolupracoval aj s Tureckom, avšak turecké úrady nespolupracujú s Cyprom a pokiaľ ide o zoznam tretích krajín, tak naša krajina je proti práve preto, že tu ide o Turecko. A ja tu nehovorím ako cyperčan z politického hľadisku. Ja jednoducho chcem povedať, že Turecko je problémom, pretože nerešpektuje a neaplikuje princíp reciprocity. My im podávame ruky a oni ju nechcú prijať. Pokiaľ ide o Cyprus, ktorý žiada pomoc od Turecka, nedostane ju a preto protestujem. Už sme to povedali aj na predchádzajúcich schôdzach a teraz to opakujeme. A preto vás chcem poprosiť, aby ste to vzali do úvahy, pretože my nemôžeme pripustiť, aby sa Turecko začlenilo na tento zoznam tretích krajín práve preto, že neuznáva našu republiku a vzťahy medzi našimi dvoma krajinami nie sú dobré. O ostatné krajiny, pokiaľ ide o ne, tam nemáme námietky, práve naopak. Myslíme si, že tam treba zvýšiť mieru spolupráce. EU, Europol uznáva, že Cyperská republika patrí medzi tie krajiny, ktoré, na ktoré E, sa vzťahuje a ktorí sa riadia doslovne európskymi predpismi, pretože si myslíme, že ide o pozitívne pravidlá, z ktorých majú úžitok všetci Európania. Ďakujem. Nikto nechce už nič viac dodať. Dobre, vidím, že nikto sa už neprihlásil, tak je jasné, že rozpráva ukázala tie ciele a respektíve námietky, voči v podstate, ale rovnako aj nespokojnosť s tou časovou tiesňou, takže je správne, e, aby sme na návrh spravodajcov a tieňových spravodajcov začali budúci týždeň hovoriť o tom, čo by sa ten kalendár nemohol zmeniť, pretože v súčasnosti, chcel by som vám pripomenúť, je nasledovný časový harmonogram prezentácia návrhu správy na Libe opätovne 4. a 5. novembra tohto roku. Lehota na predkladanie pozmenujúcich návrhov je 6. november do 12.00, či 6.11. do 12.00. Hlasovanie vo výbore Libe 16. novembra a hlasovanie na plenárnom zasadnutí 23. až 26. novembra. Takže taký je ten časový harmonogram v súčasnosti, ale ak by mal byť zmenený, tak myslím, že stretnutie spravodajcov a tieňových spravodajcov objasní ešte tieto veci. Samozrejme treba zohľadniť, že rozhodnutie Europolu, Europole by malo vstúpiť do platnosti 1. januára 2010. Takže na to, aby sme ukončili túto spoločnú rozpravu, mali by sme sa vrátiť a dať slovo zástupcom švedského predsedníctva a komisie. Pani Intveld, ešte faktická poznámka. Takže, pani. Áno, takže predtým, než ešte rada bude reagovať, by ma zaujímalo, či bude konzultovať spoločnú poradnú radu a EDPS. Takže rada či teda využije odbornosť a skúsenosti orgánu na ochranu údajov. No a ešte jedna poznámka. Myslím, že rada by mala pochopiť, že parlamentná kontrola e, nie je nezmysel. Nie. Dáva to legitimitu rozhodnutiam a rady. A rovnako to nie je čistá formalita. Dobre, vypočujeme si teraz predsedníctvo, pán Clayton. Mm, ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa najskôr poďakovať spravodajcom a ostatným členom, ktorí sa vyjadrili. Boli to veľmi dobré príspevky. V mene rady chcem ešte raz povedať, že ľutujem, že časový harmonogram je taký tesný a že parlament dostal dokumenty veľmi neskoro. My to vnímame ako dôležité, čo hovorí parlament v týchto otázkach a berieme to na vedomie. A chcem ešte povedať, že výmena informácie by mala byť skombinovaná so silnou ochranou údajov. Pokúsili sme sa na rade nájsť rovnováhu, hovorili sme o tom. Je to v podstate tak, že základ činnosti Europolu je výmena informácií, ktorá musí byť samozrejme upravená a musí existovať aj demokratická výmena, pardon, demokratická kontrola tejto výmeny. Ja v mene rady si zaznamenám vaše stanoviská, ale dnes nemôžem povedať nič iné, len to, že ešte stále je dátum 1. január 2010 ako dátum vstupu do platnosti. Ale vaše pripomienky sme si vypočuli so záujmom, zaznamenali sme si ich a chápeme, že máte obavy, že si robíte starosti kvôli tomuto časovému harmonogramu. Stalo sa to už viackrát a ešte raz vyslovujem svoje poľutovanie. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Teraz komisia pani Miči. Much, Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ja by som chcela upozorniť eh, zo strany komisie na to, že sme si veľmi pozorne vypočuli všetky prípomienky, poznámky a podnety, ktoré boli vyjadrené v rámci diskusie. A opätovne by som chcela zdôrazniť, že komisia sa teší a s napätím očakáva zlepšenie spolupráce alebo posilnenú spoluprácu s Európskym parlamentom. Mm, ľutujem, keď som sa nevyjadrila jasne, keď som hovorila o dohľade parlamentu nad rozpočtov, rozpočtom, predovšetkým Europolu. To v žiadnom prípade nie je e, celý obraz, je to len jeden aspekt, kde sa zdá, e, že bol dosiahnutý pokrok v porovnaní s predchádzajúcou situáciou. Ďakujem pekne. Mrs. Intveld. Ďakujem pekne, pani Intveld. Ja ľutujem, že opätovne musím niečo povedať, avšak rada vôbec nezodpovedala na moju otázku, e, či budú konzultovať Európskeho dozorného úradníka pre ochranu úrada údajov a spoločnú poradnú radu. No a čo sa týka tých vlastných všeobecných poznámok, to mi nestačí. To mi jednoducho nestačí a predseda už povedal, že my sme boli e, veľmi jasní a ja si myslím, že človek musí byť e, masochistom na to, aby prišiel na Libe. Ale tak ako Alexander Alvaro, už mám plné zuby toho, že vždy dostávame rovnaké odpovede alebo žiadne odpovede. Ja nechápem, len minulý týždeň rada povedala, e, že zastavíme prácu PNR, pretože je dôležitá, dôležitá, dôležité stanovisko rady. Budeme čakať na Lisabon. A mohla by nám rada objasniť, prečo je to dôležité pre PNR a nerelevantné pre Europol. My si odvádzame našu prácu, ale opätovne by som chcela vedieť, či tá lehota bude predlžená a ak nie, chcem počuť a logické argumenty, prečo nie. Dobre. Vidíte, takto to chodí v parlamente. No a záverečné slovo má parlament a jeho členovia, takže myslím, že je len férové dať ešte na záver e, slovo spravodajcom pán Diaz de Mera. Ďakujem pekne, pán predseda. Na záver, e, nechcel by som pôsobiť nejak agresívne, ale radšej by som chcel situáciu alebo veci opísať. Ja nechápem, že rada nemôže zmeniť lehotu. Samozrejme, že môže zmeniť lehotu, môže zmeniť aj metodiku. No a k zmene lehoty. Keď chceme zachovať dynamiku, malého konzultatívneho parlamentu, tak to necháme na december. A však ak chceme dosiahnuť eh, dynamiku parlamentu v spolurozhodovaní, tak eh, by sme mali sa snažiť o ten moment eh, vstupu Lisabonu do platnosti. No, na to, aby sme dokázali rovno, rovnocene spolupracovať s radou. To je absolútne dôležité, pochopiteľné. Inak treba neustále tlačiť na to. Europol nie je žiadna druhotná alebo sekundárna otázka. Je to veľmi prioritná otázka. No a po, ďalej. A mohli by sme využiť čas na usporiadanie vypočutia. Išlo tam o ochranu údajov, údajov, v Európskej únie. Mohli by sme si vypočuť Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov, zástupcov ďalších, ďalších e, orgánov. Ďakujem pekne, pán Diazdemera, pán Albrecht. Dobre. Chcem, pánovi, chcem s pánom Diaz Demerom súhlasiť na tomto mieste a chcem niečo doplniť v stručnosti, pretože to bolo prezentované tak, ako by sme tieto dohovory museli k, pr- museli k 1. januáru 2010 schváliť, pretože potom sa bude reformovať agentúra na e, právny základ EÚ. Ja si myslím, že toto nie je nutné. Aj v minulosti sa objavili prípady, že zoznamy tretich štátov a spôsoby odovzdávania údajov tretím štátom boli určené, stanovené až po uzavretí dohovoru a ja si nemyslím, že musíme túto vec teraz bezpodmienečne riešiť k 1. januáru 2010. Nevidím dôvod na to, aby sme to takýmto postupom ďalej tlačili a bol by som rád, keby rada pochopila, že parlament má výhrady a e, nechce, aby sa to robilo k 1. januáru podľa novej platnej Lisabonskej zmluvy. Any suggestion to conclude? Ďakujem pekne, pán Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím, že sme si vypočuli dosť a myslím, že rada a komisia si uvedomujú využite. a mm, verím, že je náročné pre zástupcov týchto inštitúcií ale to vystupovať, ale my musíme ďalej predkladať naše námietky a plne súhlasím s tým, čo povedala pani Intveld. Ďakujem pekne. Vypočuli sme si opätovne spravodajcov. spravodajcov. Nechcem otvárať ešte raz diskusiu, ale pán Morales by ešte niečo chcel povedať. Nech sa páči. Vážený pán predseda, ja nechcem nejak začínať dlhú diskusiu. Nechcem len e, chcem len nadviazať na to, čo povedal pán Diaz Demera. Mera. Na, na, hovoril o stratégii, o vypočutiach. A jeden zo spôsobov, ako si zaručiť dôveryhodnosť a zodpovednosť je eh, spolupracovať s Europolom. Sú to prostriedky, ktoré musíme využívať, ľudia si to musia uvedomiť. A po druhé by som chcel eh, Sofi, eh, aby pokračovala vo svojej bitke a aby sa naďalej snažila o parlamentnú kontrolu. Ďakujem pekne. So, I would suggest... Dobre, takže e, na záver tejto debaty navrhujem, aby parlament, tak ako som už povedal, že parlament musí byť e, parlamentom, ktorý e, vždy má byť pánom svojho času a pánom svojich postupov a preto je jednoducho spravodlivé, aby podľa tejto stratégie, ktorá sa tu navrhuje, najskôr na budúci týždeň v Štrásburgu, spravodajca a tieňoví spravodajcovia e, môžu zmeniť ten kalendár a niektoré z tých odporúčaní, ktoré sme si tu vypočuli, hlavne od pána Dieza Demeru, by mali byť tiež zohľadnené. Ja si myslím, že e, ciele a teda tie námietky, ktoré tu zazneli počas tej diskusí, e, musia znamenať, pre radu a komisiu a jasné výčitky. Myslím, že všetci s tým súhlasíte. Takže to je na teraz všetko. No a ale budeme vám o tom ešte ďalej hovoriť. Budeme všetkých informovať o tém, tej časovom, tom, tom časovom harmonograme, pretože sa zmení. Dobre, a teraz pokračujeme ďalej k ďalšiemu bodu na programe. A vidím, že pani Monika Beňová prišla medzi nás, no a nastal teda čas na diskusiu o bode číslo 7, prevzanie, prevzatie trestného konania. Táto iniciatíva bola predložená zo strany Švedska a Španielska na to, aby sa zaviedli spoločné pravidlá a na to, aby sa uľahčilo prevzatie trestnoprávnych konaní medzi členskými štátmi. No a hlavným bodom je prenos kompetencií, aby sa dalo mohlo prebiehať trestnoprávne konanie medzi členskými štátmi. No a, a do 17. decembra má byť predlžené a stanovisko. A no, opätovne si nesmieme zabúdať a na význam vstupu Lisabonskej zmluvy do platnosti a na zmenu právneho rámca, ktorý s tým príde. No a teraz spravodajkyňa pani Monika Beňová, potom si vypočujeme zástupcov rady a, a komisie pani Beňová. Predseda primárnym cieľom rámcového rozhodnutia o odovzdávaní trestného konania je vytvorenie spoločného právneho rámca na odovzdávanie trestného konania medzi členskými štátmi európskej únie a to s cieľom zvýšenia účinnosti trestného konania. v súčasnosti problematiku odovzdávania trestného konania v európskom priestore upravujú viaceré právne nástroje Najvýznamnejším je práve dohovor Rady Európy o odovzdávaní trestného konania. Tento dohovor však neratifikovali všetky štáty Európskej únie a preto sa medzi nimi v tomto smere vyskytujú problémy. Do niektorých členských štátov nie je v súčasnosti možné odovzdať trestné konanie vôbec. Ambíciu vytvorenia komplexnej aplikovateľnej právnej úpravy medzi členskými štátmi Európskej únie v tejto oblasti môže nový právny nástroj naplniť po jeho dopracovaní v zmysle prebiehajúcej diskusie v pracovnej skupine čo by bolo v oblasti odovzdávania trestného konania pre všetky členské štáty európskej únie veľkým prínosom uvedenej iniciatívy. navrhované rámcové rozhodnutie zavádza postup pri predkladaní žiadosti o prevzatie trestného konania tak že sa budú zasielať vo forme formulára ktorý bude možné použiť aj ako podklad pre predbežnú konzultáciu. Zvýrazňuje sa právo účastníkov konania, poškodených, podozrivých, respektíve obvinených, na informovanie o úmysle odovzdať trestné konanie do iného členského štátu Európskej únie. Základným princípom spolupráce je priamy styk justičných orgánov návrh dáva členskému štátu ktorý je príslušný stíhať trestný čin právo požiadať iný členský štát o začatie konania voči podozrivému páchateľovi trestného činu či už má tento iný členský štát právomoc podľa svojho vnútroštátneho práva alebo nadobudne právomoc podľa článku five rámcového rozhodnutia prijímajúci orgán je povinný len rozhodnúť o tom či sa odovzdanie konania akceptuje ďalšie opatrenia sa vykonávajú podľa práva štátu ktorý konanie prevzal. navrhované opatrenia majú za cieľ dosiahnuť lepšie určenie miesta trestného konania tak aby bol dosiahnutý účel sledovaný samotným trestným konaním týmto legislatívnym návrhom sa ustanoví spoločný právny rámec pre odovzdávanie trestného konania medzi členskými štátmi európskej únie. tento právny rámec by mal napomôcť zvýšeniu efektívnosti trestného konania a zlepšiť riadny výkon spravodlivosti ustanovením spoločných pravidiel upravujúcich podmienky za ktorých trestné konanie začaté v jednom členskom štáte možno odovzdať do iného členského štátu. Ciele návrhu nemôžu byť v dostatočnej miere dosiahnuté samotnými členskými štátmi. Členským štátom však v rámci budúceho vykonávania tohto nástroja zostáva rozhodovacia právomoc v plnom rozsahu, do tejto spoločenstvo nezasahuje v súčasnosti sa na spoluprácu medzi členskými štátmi európskej únie týkajúcu sa odovzdávania trestného konania neuplatňuje jednotný postup. uvedené rozhodnutie bude mať priaznivý vplyv na oblasť presadzovania práva a justičnú spoluprácu na medzinárodnej úrovni ako aj na ochranu a pomoc poskytovanú obetiam trestných činov. návrh je preto možné považovať že je v súlade aj so zásadou subsidiarity predkladaný návrh je zároveň v súlade so zásadou proporcionality keďže sa obmedzuje na minimum ktoré je nevyhnutné na dosiahnutie stanovených cieľov na európskej úrovni a neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa. ešte by som pán predseda e, chcela povedať niečo k časovému harmonogramu. pôvodne navrhnutý časový harmonogram som požiadala zmeniť a to najmä v časti, ktorá sa týka predkladania pozmeňovacích návrhov chcela by som požiadať o to že keď e, prezentácia návrhu správy bude. four a five novembra aby bolo možné predkladať pozmeňovacie návrhy až do. thirteen novembra pretože pôvodný návrh do. six novembra čo je vlastne len dva dní po tom čo budeme mať prezentáciu návrhu je absolútne nerealistický tým pádom by ostalo ale hlasovanie v našom výbore e, v dňoch. one a. two decembra aby sme teda predmetnú správu mohli prerokovať na decembrovej e, schôdzi poslednej. ďakujem pán predseda. So see... Ďakujem veľmi pekne. Vidíme, že spravodajkňa tiež navrhuje zmeniť časový harmonogram, takže vypočujeme si pána Valentajma, eh, zástupce švedského predsedníctva. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Spravodajkyňa toto rámcové rozhodnutie a jeho výhody opísala. Nebudem to už opakovať, ale chcem niečo, niečo dodať. Spravodajkyňa povedal už na, na začiatku, že v súčasnosti nie je žiadny nejaký spoločný rámec pre takýto druh spolupráce. Máme rôzne nástroje, neformálna spolupráca, bilaterálne dohody. No a teraz vytvárame spoločne, spoločný právnu, spoločnú právnu úpravu. No a musíme stále myslieť na to, že začíname prakticky od nuly že vytvárame niečo absolútne nové, čo predtým medzi členskými štátmi vôbec neexistovalo. No a hlavné slovo v rámci tejto spolupráce alebo ten leitmotív je že prenašanie trestného konania by malo viesť k lepšej spolupráci a k lepšiemu uplatňovaniu práva ak dva členské štáty budú vidieť, že prevzatie vedie k zlepšeniu, tak je to pomoc pre príslušné úrady a orgány. Spravodajkyňa rovnako opísala, že existuje príslušná štruktúra, kde sa hovorí, že tie a tie orgány zodpovedajú za to a že musia prebiehať konzultácie s európskymi orgánmi a s členskými štátmi. A rovnako sú mm, zadania e, predlohy pre lehoty a tak ďalej. A rovnako dôležité je, ako aký výsledok priniesie takéto prenesenie. Najkomplexnejšia otázka je otázka článku 5 v rámci rámcového rozhodnutia, pretože aj keby sa dalo povedať, že áno, bolo by účinnejšie a efektívnejšie uskutočniť prezatie alebo dozdanie, tak možno ten a, a, ďalší štát nemá kompetencie alebo jurisdikciu v rámci národného práva, ktorá sa preto musí najskôr vytvoriť pomocou toho nástroja. No a ak to urobíme, tak budeme zasahovať do základných trestnoprávnych princípov v rámci členských krajín a práve preto sa o tomto hlavne hovorí medzi členskými štátmi. Predsedníctvo však dúfa, že sa nám podarí nájsť e, riešenie, ale to je v podstate aj tá najťažšia otázka. A mnohé členské štáty vidia mnoho problémov, ale e, a tak členské štáty ako aj predsedníctvo sa snažia nájsť riešenie. No a čo sa týka ďalších otázok, myslíme, že tieto sú také, že členské štáty sa určite budú môcť dohodnúť. Ďakujem veľmi pekne. A teraz zástupca komisie, pani Eva Samarian. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja budem veľmi stručná. Budem veľmi stručná, pretože všetko, čo som chcela povedať, už vlastne povedala spravodajkyňa. Komisia je za to a súhlasí s tým, čo tu bolo povedané, pretože komisia podporuje ciele tohto návrhu, ako to bolo už dvakrát povedané, ale chýba nám tu skutočne legislatívny akt v rámci spolupráce v súdnych a trestných konaniach. Ešte stále nemáme spoločné pravidlá E, pre odovzdávanie e, trestných konaní v rámci Európskej únie. Tento text je podporený aj štúdiou, ktorá, ktorú vykonala v roku 2008 e, Slobodná e, Bruselská univerzita. Tam bolo naznačené, že je nevyhnutné disponovať spoločným nástrojom na odovzdávanie trestných konaní. Komisia túto iniciatívu podporuje, aby sme e, takýmto spôsobom získali výsledok, ktorý bude v súlade s normami. My musíme disponovať pravidlami, ktoré upravia adekvátnym spôsobom pravidlá medzi členskými štátmi. Sme presvedčení, že bude možné nájsť prijateľné riešenie pre všetky členské štáty a že toto zlepší dobré fungovanie systému spravodlivosti, ako aj spoluprácu medzi súdnymi orgánmi. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz otvárame diskusiu pre členov výboru. A najskôr pani Renate Weber. You, Ďakujem, pán predseda. Ja som tieňová spravodajkynia skupiny ALDE k tomuto návrhu. A úprimne povedané, mám pocit, že teraz som v takej šedej zóne, Spomínam si, počas posledného mandátu, keď sme diskutovali viaceré návrhy, že zástupcovia rady aj komisie boli veľmi tvrdí, obhajovali to, čo nám predložili, vysvetľovali nám všetko. A teraz tu počujem slova ako počujeme vysoké štandardy. Prosím, toto preložte do nejakého jazyka, ktorému rozumiem. Regulovať dobre vzťahy medzi členskými štátmi. Ja naozaj nechápem, čo chceme, či chceme legislatívu bez toho, aby ste zohľadnili parlament? Možno ten spôsob, akým obhajujete svoj názor, vyjadrujú to, že ste teraz v takej trápnej pozícii, pretože Parlament má povinnosť teraz predložiť stanovisko počas veľmi krátkeho času pred vstupom do platnosti Lisabonskej zmluvy. Tak ako povedal už kolega Alvaro, a ja mám ten pocit deja vu. Spravodajkyňa pracuje na texte, ktorý určite v čase, keď e, túto správu predloží, už bude zmenený. A to nie je naozaj spravodlivé. Toto isté ste urobili aj v prípade konfliktu jurisdikcií v trestnoprávnych záležitostiach s parlamentom. Teraz sa situácia opakuje. Chcem pripomenúť, že medzi týmito dvoma návrhmi nie sú žiadne prepojenia. A určite nezohľadňujete vôbec, čo povedal parlament vo svojej správe ku konfliktu jurisdikcií, pretože keby vás to aspoň trošku zaujímalo, tak by ste články 8 a 9 o právach obetí a podozrivých zmenili tak aby mali možnosť napadnúť rozhodnutie. Takže moja otázka v tomto okamihu je teraz, či nám rada môže povedať, koľko článkov okrem článku 5 sú ešte stále vo fáze rokovania, alebo ktoré články sa ešte zmenia v budúcnosti, tak aby sme mali predstavu o tom, čo sa stane v budúcnosti a kedy dostaneme na stôl konečný text, tak aby sme si to mohli zharmonizovať s časovým rozvrhom parlamentu. Ak nedostaneme tento text, tak potom sa pýtam, prečo sme vlastne tu a koľkokrát ešte budeme musieť ukazovať, že konáme v dobrej viere, že pracujeme v dobrej viere a nakoniec budeme mať opäť pocit, že čokoľvek robíme, na ničom nezáleží, pretože rada má svoj vlastný program bez ohľadu na to, čo chce parlament. eu sunt raportor din partea grupului ppe pe această decizie. Uh, împărtășesc și eu uh, îngrijorările doamnei Weber cu privire la uh, textul. Ja by som chcela povedať, že mám rovnaké obavy ohľadne tohto textu ako pani Weber. Evidentne to nie je záverečná verzia. Text je veľmi nepríjem, v nepríjemnej situácii, pretože parlament sa nachádza v nepríjemnej situácii a to je nie po prvýkrát. Pani spravodajkyňa, predložila e, túto, tieto správu detailne. Ja nebudem opakovať prezentáciu. Chcem iba hovoriť o dvoch veciach, ktoré sú podľa môjho názoru problematické. Chcela by som si vypočuť stanovisko Rady a komisie k tejto téme. Článok 4. Tam môžeme vidieť e, označenie kompetentných e, E, orgánov. Myslím si, že je dôležité, že ak sa členské štáty rozhodnú označiť iné kompetentné orgány ako súdy, tieto orgány je potrebné, aby mali ekvivalentné kompetencie ako súdy. A tak, ako povedala pani Weber, znepokojuje ma skutočnosť, ohľadne povinnosti o tom informovať obžalovaného, pretože súčasný text predpokladá, že bude informovaný, ak to bude nevyhnutné. Ale tento nový text e, predpokladá e, vždy, lebo nakoniec on má na to právo. Čiže ja by som chcela poznať stanovisko Rady a komisie k tejto veci. Ďakujem, pani Wikstrom. Ďakujem, pán predseda. Vypočuli sme si spravodajkyňu a takisto radu. Toto je nástroj na správne uplatňovanie práva. V tom sa všetci zhodujeme v tomto názore, ale zaujímavé je, že právo obvineného a obžalovaného je upravované rozdielnym spôsobom. Keď um, je niekto obvinený alebo obžalovaný zo závažného trestného činu, potrebujeme minimálne normy, ktoré budú upravovať ich práva. Nemáme ešte definitívnu uh, verziu textu a snáď sa to upraví pozitívnym smerom neskôr. Ale ja sa obie, obávam skôr, E, že to tak nebude. A preto by som e, ráda zabezpečila, aby sa to dostalo do dokumentu, aby formulácie boli jasné, pokiaľ ide o minimálne normy, minimálne požiadavky pre práva obvineného. Keď sa má preniesť trestné stíhanie z jedného štátu do iného. Tak ako povedala spravodajkňa, je jasné, že bude existovať možnosť preniesť e, trestné stíhanie do všetkých štátov a preto potrebujeme spoločné pravidlá. Ale pre mňa je tu jedna vec ešte relatívne nová v tomto kontexte. Chcem tým reagovať aj na to, čo povedala pani Weber. Je jedno, či sme nováčikovia alebo nie, ale musíme E, všetci bojovať za to, aby ten text bol jasný, aby znenie bolo jednoznačné, aby tam bolo jasne viditeľný úmysel v tom texte. Chcem ešte raz dôrazniť, že toto je z môjho pohľadu veľmi dôležitá otázka. Mali by sme byť schopní naozaj zrealizovať prenos trestného stíhania, ale nesmieme e, zabúdať na práva obžalovaného a musíme v nasledujúcom texte zdôrazniť, že táto osoba má zásadné dôležité práva. No no... Ďakujem pekne, žiadne ďalšie otázky. Dobre. Takže e, e, nie len, že tu zazneli otázky, ale aj veľmi zásadné pripomienky na rado. Takže dostane slovo pán Valentán z zástupca švedského predsedníctva na to, aby, alebo teda rady, aby zodpovedal, zodpovedal otázky. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Ja sa budem snažiť čo najlepšie zodpovedať tie položené otázky. Už môžem povedať následovné veci. V tých objavili sa tu niektoré, nejaké zmeny e, v rámci platných e, zmluv, alebo podľa platných zmluv. No, ja som v znení textu v porovnaní s pôvodným návrhom objavil niektoré zmeny, no a členské štáty e, sa dohodli na znení týchto dokumentov, no a ten najväčší problém je článok 5, to už som raz povedal práve teraz s ohľadom na špecifické otázky k článku 4 aké, aký orgán mal zohrať príslušnú a, alebo hlavnú úlohu pre spoluprácu s týmto nástrojom. No, tak ako vždy, keď sa hovorí o spolupráci v rámci trestnoprávnych vzťahov medzi členskými štátmi, vidie na prvý, že majú rôzne systémy. V niektorých členských štátoch má veľké kompetencie e, prokuratúra, súdy a v iných zase policajné orgány alebo trestnoprávne orgány. No a samozrejme najskôr treba zohľadniť situáciu v členských štátoch, pretože inak sa nedodohodnú členské štáty. No a preto sme sa my dohodli na tom, že výnimočne sa budú môcť uplatňovať aj služby iných orgánov ako súdov. No a potom k informáciám o tak pre obžalovaných, ako aj pre obete. No a, a tie ustanovenia sú možno všeobecné, ale a ten text bol potom posilnený, ten, o ktorom hovoríme teraz. Takže členské štáty majú oveľa väčšiu povinnosť informovať obžalovaného, ale aj obete trestných činov. No a ďalej, to vec, ktorá sa týka členských štátov, že ne, nebude žiadna absolútna povinnosť informovať o prenesení, pretože tým sa môže ohroziť e, celé vyšetrovanie. A túto cenu nechcú členské štáty zaplatiť. No a ak by bola takáto povinnosť, tak členské štáty by e, túto možnosť e, nevyužívali. Ďakujem pekne. A teraz späť k spravodajkyni. Takže ešte raz prosím, povedzte nám, zopakujte ešte ten kalendár alebo ten časový harmonogram, ktorý navrhujete na predkladanie pozmeňujúcich návrhov a pre hlasovanie. Prosím. Ďakujem, pán predseda. No, chcem sa poďakovať hlavne kolegyňam, e, pani Weber a ďalším kolegyňam za ich príspevky. A asi všetci vieme, o čom tu hovoríme a vieme aj, kde, kde sú tie najväčšie problémy. Uh, tie menšie by sa možno dali odstrániť tým že mm, by sme sa mohli viac kontaktovať e, so zástupcami rady a že by sme mohli viac e, konzultovať celú túto záležitosť. druhý je riešiteľný tým že by sme mohli pouvažovať o e, tom že potrebujeme viacej času na túto agendu a samozrejme mm, budem veľmi rada ak sa mi podarí v čo najrychlejšej dobe stretnúť aj s, tieňovými spravodajcami, aby sme e, mohli zapracovať tie návrhy, ktoré, ktoré majú pripravené oni. Pokiaľ viem, problém ak, sme, ak, hovorili, e, ak, ak predsedníctvo hovorilo o krajinách, tak problém je najmä vo vzťahu e, k Spojenému kráľovstvu a k Nemecku, ale uh, som presvedčená, že sú to problémy, ktoré sú riešiteľné, chce to len e, viac času a chce to dobrú vôľu a samozrejme to chce aj e, aktívnu participáciu všetkých zúčastnených, takže očakávam aj od rady, aj od komisie, že bude e, v tomto smere aktívnejšia. Ďakujem. Okay. Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že teraz je už všetko jasné. Žiadne ďalšie pripomienky, otázky. Takže budeme, teraz sa prejdeme do poslednej časti tohto zasadnutia. My postupujeme pomerne rýchlo a postupujeme na body číslo 9 a 10. A to je tiež spoločná rozprava o bodoch, ktoré sa týkajú Schengenu informačného alebo šengenského informačného systému a voľného pohybu osôb a dlhodobých víz. Bod číslo 9 dlhodobé víza a zápisy v šengenskom informačnom systéme. Bod číslo 10 pohyb osôb s dlhodobými vízami. No a výmena názorov o návrhu komisie. Je to balíček dvoch návrhov, z ktorých je jeden. First, Poprvé dá, dostane slovo komisia, potom si vypočujeme zástupcu švedského predsedníctva a potom dostane slovo pán Kojejo a spravodajca pre obe iniciatívy. Takže najskôr za komisiu pán De Caster, nech sa páči. Mr. De Caster, see, yes, please, go ahead. Ďakujem, váš, vážený pán predseda. Aby sme dobre vysvetlili naše dva návrhy, si myslím, že je vhodné pripomenúť niekoľko základných princípov, ktorými sa riadi šengenský priestor, priestor bez vnútorných hraníc. Pokiaľ ide o prvok sloboda v šengenskom priestore, tu máme princíp, že príslušníci tretich krajín, ktorí sú legálne e, prítomní v jednom zo šengenských štátov, majú právo premiestňovať sa do iných e, členských štátov Schengenu, e, ale musia byť vybavení dokumentami, ktoré oprávňujú k tomuto pobytu. Ak niekto, kto má Schengenské vízum, ktoré vydal jeden členský štát, môže sa pohybovať v rámci celého schengenského priestoru, pretože toto vízum je vzájomne uznané vo všetkých ostatných členských štátoch Schengenu. E, aký Schengenu takisto predpokladá princíp ekvivalencie, pokiaľ ide o dôvod pobytu a víza, pokiaľ ide o E, povolenie k pobytu, ktoré dá jeden členský štát, tak takýto občan môže potom sa pohybovať so svojím pasom v celom schengenskom priestore na krátkodobé pobyty v iných členských štátoch Schengenu. To je veľmi jasná situácia, avšak bohužiaľ v praxi sme sa stretli s veľmi veľkými problémami, pretože tento základný princíp už nie je rešpektovaný. A hneď vám to vysvetlím. E, dosť členských štátov nevydávajú e, cudzincom povolenie na pobyt na konzulátoch. A to ide o tých cudzincov, ktorí sú držiteľmi e, dlhodobých pobytov, teda D. E, toto vízum D je po príchode týchto ľudí do členského štátu, ktorý toto vízum vydal, je nahradené povolením k pobytu. Bohužiaľ, v posledných rokoch máme čoraz viac členských štátov, ktoré už nedokážu vydávať povolenia k pobytu e, v primeranej lehote. A dokonca sú aj členské štáty, ktoré istým cudzincom vôbec nevydávajú povolenia na pobyt, najmä pokiaľ ide o tých cudzincov, ktorí prídu na pobyt kratší ako jeden rok. Čo to znamená? Znamená to, že všetci títo ľudia, a hovoríme o veľkom počte ľudí, nejde tu o zopár pár pracujúcich, ale o tisícky obyvateľov, ktorí sú potom blokovaní v členskom štáte, ktorý im dal vízum D, lebo to nie je povolenie k pobytu, to nie je e, ekvivalent povoleniu k pobytu, to nie je ani krátkodobé vízum a teda títo ľudia nemôžu sa vo šengenskom e, priestore pohybovať. Čiže my tu hovoríme o cudzincoch, ktorí sú úplne legálne prítomní v jednom členskom štáte, ale v dôsledku administratívnych ťažkostí jedného členského štátu nemôžu sa voľne pohybovať. To je problém, ktorý existuje už celé roky a aký Schengen v istom okamihu bol pozmenený, aby situáciu uľahčil. Vtedy sa vynašli víza D plus C. To znamená, že to je dlhodobé e, vízum, ale ako náhle môže byť uznávané ako krátkodobé vízum, ktoré je uznávané na pohyb v schengenskom priestore. Bohužiaľ, takéto, táto vlastnosť víza C e, platí len pre prvé tri mesiace pobytu v zahraničí. A ak v nasledujúcich šiestich mesiacoch členský štát nedokáže nahradiť vízum D e, povolením na pohyb, na pohyb, tak vlastne toto vízum D plus C dáva možnosť pohybu len v priebehu prvých troch mesiacov a potom takýto človek je opäť blokovaný. To vysvetľuje, že teda po dohode s parlamentom sme zrušili vízum D plus C, lebo v praxi to bude zrušené v okamihu, keď vstúpi do platnosti vízový zákonník po schválení Rady Očakávame, že na budúci rok budeme musieť byť absolútne schopní tento problém vyriešiť novým spôsobom. Aké je najlepšie riešenie? Donútiť členské štáty, aby vydávali povolenie k pobytu a aby ho vlastne tento dlhodobý pobyt, vízum, aby nahradili povolenie k pobytu v prvých týždňoch pobytu cudzinca v tejto krajine. To by bolo dokonalé riešenie. Bohužiaľ nie je realistické a preto návrhy, ktoré komisia predložila vo februári tohto roku, toto riešenie je riešenie B. Nie je dokonalé, ale tak si myslíme, že v praxi môže viesť k riešeniu problematiky, s ktorými e, musia zápasiť e, cudzinci pri pobyte v cudzine. E, v čom spočíva hlavná myšlienka tohto návrhu? Tieto výzady sú vydávané členskými štátmi po kontrole, ktorá zodpovedá kontrole za účelom vydania povolenia k pobytu. To znamená, že prebehne tu seriózna kontrola, čo vedie k tomu, že ostatní môžu potom prijať vízum D ako ekvivalent povolenia k pobytu. A teda, e, č, aby som to uzavrel, tieto dve návrhy potom e, umožňujú, aby sa na dlhodobé víza vzťahovali aj isté pravidlá povolenia k pobytu, najmä pokiaľ ide o pobyt, pohyb osoby. To znamená, že e, keď s takýmto vízom bude môcť e, cudzinec takisto sa pohybovať aj s, iba s dlhodobým vízom, ak budú samozrejme schválené naše návrhy. Podmienky Schengenu ohľadne povolenia pobytu a pohybu e, budú stále aplikovateľné, pokiaľ ide o pohyb držiteľov víza D kontroluje sa pri kontrole e, v informatickom systéme Schengenu. Tento človek bude kontrolovaný pred vydaním víza a teda ide tu o to, že tieto nové pravidlá jednoducho zrovnoprávnia e, povolenie k pobytu a dlhodobé vízum, teda vízum D. My sme mali urobiť dve návrhy dva návrhy, pretože dnes právne bázy pre tieto dva aspekty sú rozličné. Na jednej strane je tam spôsob spolurozhodovania a pokiaľ ide o druhú časť, ktorá hovorí o legálnej imigrácii, tak tam je stále princíp jednomyseľnosti po konzultácii parlamentu. S Lisabonskou zmluvou sa to zmení, ale v súčasnosti už tu máme pre jednu časťu e, tejto záležitosti spolurozhodovanie. A posledná veta. Pán predseda, dúfame, že tento text bude môcť schválený do apríla budúceho roku, pretože vtedy prvé riešenie, ktoré bolo e, prijaté pred niekoľkými rokmi, prestane platiť. Merci. Ďakujem, hovorí pán predseda. A teraz, a teraz sa švedské predsedníctvo. Pani Lindblad, nech sa páči. Yes, please, on the Swedish presidency. Švedské predsedníctvo. Ďakujem, pán predseda. Za švedské predsedníctvo chcem povedať, že je to dôležitá otázka. Máme pozitívne stanovisko k dvom návrhom komisie Ide tu o voľný pohyb osôb, ktoré sa zákonne zdržiavajú na území Schengenu. Máme aj lehotu, to te, teda prijatia, prijatie vízového kódexu. Ak ho nepríjmeme, vznikne komplikovaná situácia pre osoby, ktoré majú dlhodobé povolenie na pobyt. Švédske predsedníctvo oceňuje takisto, že už na začiatku volebného obdobia parlamentu bola predložená táto otázka tak skoro. Pre nás je spolupráca s parlamentom v tejto veci dôležitá. Švédske predsedníctvo dúfa, že rada spolu s parlamentom urobí čo najväčšie pokroky ešte teraz počas jesene. Návrh bol už diskutovaný na úrovni pracovnej skupiny na rade počas viacerých schôdzí. A teraz rada čaká na stanovisko parlamentu. S napätím očakávame stanovisko parlamentu v tejto dôležitej otázke. Ďakujem. Teraz pán Kuejo, spravodajca. Ďakujem, pán predseda. O čom tu hovoríme? Hovoríme o jednom mladom človeku, ktorý dostane dlhodobé vízum, aby mohol študovať v Belgicku. Je to vízum D a ako veľmi dobre vysvetlil zástupca komisie, ktorý je uväznený v Belgicku nemôže ísť do Holandska a navštíviť knižnicu, ktorá disponuje dôležitými informáciami pre jeho e, prácu, nemôže ísť ako turista do Barcelony, pretože nemá slobodu pohybu. A nemá slobodu pohybu, pretože členský štát jednoducho nezme, nekonvertoval toto vízum D na povolenie k pobytu. Sú členské štáty, ktoré to, toto robia, iné to nerobia. Európsky parlament nemôže nútiť jednotlivé členské štáty, aby to robil. Želateľným riešením by však bolo, aby to robili všetky členské štáty. Nemáme však e, spôsob, ako ich k tomu donútiť. Práve preto na dočasné obdobie, ktoré sa skončí v budúci rok v apríli, sa našlo také čiastočné riešenie, a síce e, vízum D plus C, ktoré umožňovali istú limitovanú slobodu pohybu na prvé tri mesiace pobytu. To problém neriešilo, lebo iba sa čiastočne vlastne e, ten problém odstránil, ale tieto víza D plus C prestanú platiť od apríla budúceho roku. Máme tu teda problém. Buď niečo urobíme, alebo necháme desiatky tisícov cudzín, ktorí sú e, legálne v priestore Európskej únie e, s vízami na e, dlhodobý pobyt a nemôžu sa pohybovať. A ešte je tu potom problém členských štátov a síce, že tieto víza boli a sú často udeľované bez E, predbežného konzultovania SIS, systému SIS. To znamená, že títo občania tretich štátov, ktorí e, sú nevítaní a nemajú povolený pobyt na e, európskom území v dôsledku tejto nekonzultácie, sa môžu na tomto území nachádzať a pohybovať. Takže E, tie otázky, za ktoré my môžeme rozhodovať a ktoré môžu pomôcť vyriešiť tento problém, bol by som rád, keby sme ich riešili. Ja veľmi dobre chápam, chápem výzvu švedského predsedníctva na rýchle rozhodnutie, lebo buď sa rozhodneme rýchlo, alebo od apríla budeme mať s týmito ľuďmi veľmi vážny problém. Musím povedať, že východiskový návrh a návrhy komisie sú veľmi rozumné, nemusíme hľadať iné riešenia, e, ktoré by riešili problém a ktoré by boli v rámci našich kompetencií a preto sa nazdávam, že je veľmi e, potrebné, aby sme čo najrýchlejšie pozvali tieňového spravodajcu na schôdzu, aby sme našli spoločné stanovisko, a naj, čo najlepším spôsobom vyriešili túto problematiku dlhodobých víz, bez toho, aby sme spochybnili alebo znížili bezpečnosť v šengenskom priestore, ale zároveň by sme mohli e, zaručiť túto slobodu pohybu, ktorá je e, jasne e, signalizovaná aj poštou, ktorú sme dostali z mimovládnych organizácií. Ďakujem ďakujem a teraz za eh, členov výboru pani Blanke Vyčute. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, pán predseda. Ja som tiež nebol spravodajkyňou. A hovorím teda o slobode pohybu držiteľov dlhodobých víz. My na základe skúsenosti musíme podporiť návrh komisie na to, aby sme vyriešili ten program, problém, ktorému čelíme. Desiatky tisícok ľudí, ktorí e, sa legálne združujú na území šengenského priestoru, sa stretávajú s rôznymi obmedzeniami, ako e, povedal spravodajca, niekedy nemôžu e, študovať, nemôžu ani turisti v šengenskej oblasti. Sú ďalšie vážne problémy, s ktorými sa stretávajú niekedy sa dokonca nemôžu ani vrátiť domov, pretože tie víza im nepovolujú príliš často cestovať. Mnohé členské štáty vedia, že tí ľudia majú dlhodobé víza, avšak nechcú to e, napraviť alebo odstrániť udelením povolenia na pobyt. Neviem, prečo niektorí, niektoré členské štáty odmietajú vydávanie povolenia na pobyt. Pokiaľ ja viem, tak nie všetky členské štáty sú ochotné eh, vydávať eh, víza 3D a C. No a preto v spolupráci eh, s komisiou a s radou musíme nájsť náležité riešenie. No a ja by som bola za rozhodnutie, aby dlhodobé víza boli právne ekvivalentné s povolením na pobyt bolo by to dobré riešenie a pre občanov tretich krajín. Avšak potom sa stretávame s mnohými ďalšími problémami, o ktorých už hovoril aj kolega. Je možné, že niektoré, niektorí z týchto občanov tretich krajín e, využijú naše nové rozhodnutie a dostanú tie dlhodobé víza, e, ktoré budú ekvivalentné s povolením na pobyt, zaručia im slobodu pohybu, ale účel e, nebude študovanie alebo e, cestovanie v šengenskej oblasti. Majú iný, iný cieľ, chcú sa presťahovať do šengenskej oblasti, pretože majú iné ciele. Komisia v dokumentoch, ktoré dnes vidíme, hovorí, že e, po rovnaké podmienky budú sa vzťahovať na vydávanie dlhodobých víz a povolenie na pobyt, avšak musíme ich požiadať o záruku bezpečnosti pre e, šengenský priestor a občanov tretich krajín. A vidím tu ešte ďalší problém. Je možné, že toto rozhodnutie niektoré členské štáty, ktoré teraz nevydávajú povolenie na podbyt, tak ich podporí v tom, aby ich to, neurobili, to nerobili tak ani v budúcnosti. No a preto ja by som chcela sa poradiť s vami všetkými. Možno by sme mohli predložiť návrh komisii, aby sme zhromaždili dôležité údaje zo všetkých členských štátov, preverili to na komisii, vo výbore a potom eh, by sme pochopili, prečo sa nevydávajú povolenia na pobyt eh, pre občanov tretich krajín. Aké je vysvetlenie členských štátov? Ďakujem. Mrs. Wikström. för det, herr ordförande. Pani Wikström, ďakujem, pán predseda. Pán Cuello vysvetlil svoje myšlienky. V mnohých veciach s ním súhlasím a domnievam sa, že rada predkladá správu, ktorá vyzerá byť veľmi primeraná. Samozrejme aj tak musíme robiť všetko, čo je v našich silách, aby sme zabezpečili voľný pohyb osôb v celom šengenskom priestore. Som členom výboru, pardon, členkou výboru Júri a my máme dať e, poradné stanovisko k ďalším rokovaniam. A ja splním aj výzvu pána Kvela, aby sme o tom diskutovali vo výbore Júri. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Kinga Ďakujem a ja si myslím, že návrh komisie si zaslúži naše schválenie a myslím si, že to, čo povedal pán Kueľu, je veľmi dôležité. Musíme za týmito predmysmi vidieť predovšetkým ľudí, pretože tieto pravidlá sa vzťahujú najmä na pracujúcich a študentov. Myslím si, že na prechodné obdobie je to dobré, pretože zaručuje bezpečnosť aj v šengenskom priestore. Musíme sa však zbližša pozrieť na to, že či tie členské štáty, ktoré v priebehu 30 alebo 90 dní dajú e, povolenie k pobytu, kde to môžu robiť, aké dobré skúsenosti môžeme využiť v rámci schengenského priestoru. A z hľadiska bezpečnosti treba povedať, že tieto urýchlené postupy predstavujú isté bezpečnostné riziko preto musíme pripraviť dlhodobé riešenie. Ďakujem. Pán Busutil. Yes, you, I... Ďakujem, pán predseda. Chcem pokračovať v rovnakých líniách ako predrečníci. Chápem, aký dôležitý je tento návrh, ktorý sa týka voľného pohybu občanov tretích štátov. Ale chcem sa niečo spýtať. Chápem to tak, že dnes udelovanie povolení na pobyt je v kompetencii národných orgánov a takisto to chápem tak, že podľa súčasných dohôd vízum D plus C umožňuje získať viac času, dáva taký, takúto možnosť národným orgánom, aby prešli administratívne postupy na vydávanie povolení na pobyt ale teoreticky im to dáva aj viac času na to, aby urobili potrebné kontroly a aby zistili, že či pôvodné vízum D, ktoré bolo udelené, je rešpektované osobou, ktorá vstúpila do krajiny a žiada povolenie na pobyt. Preto ja sa pýtam, do, akého, do akej miery, ak vôbec, tento nový návrh mení právomoc národných orgánov vo veci udelenia alebo neudelenia povolenia na pobyt. Ďakujem. Ďakujem, hovorí predsedajúci pani Kala. Um, Ďakujem. Náš prístup je trošku odlišný. Samozrejme, chápeme, že ľudia, ktorí majú dlhodobé víza, mali by mať možnosť voľného pohybu v schengenskom priestore, ale je tu ten problém, že bude tu ešte skupina osôb, ktorá bude musieť byť preverená v systéme SIS a zasa sa poruší ochrana údajov, pretože ďalšia skupina bude kontrolovaná, ich údaje budú kontrolované predtým, než budú schopní cestovať. A tento exi- Problém existuje aj v prípade Europolu. Ďalšie rozširovanie právomocí rozšíri aj skupiny ľudí, ktorých osobné údaje budú kontrolované a my sa domnievame, že to nie je správne. Nemalo by to viesť k ďalším porušovaniam zásad ochrany údajov. Ďakujem. A teraz sa vráťme ku komisii. Nech sa páči, pán de Caster. Oui, merci, a... Áno, ďakujem, pán predseda. Ešte je tu jeden aspekt, ku ktorému by som sa chcel dodatočne vyjadriť. Ide tu o otázku diskrétnosti pre členské štáty, pokiaľ ide o vydávanie povolení na pobyt. Tam treba trošku odlíšiť úroveň diskrécie. Na európskej úrovni sme už zharmonizovali právo vstúpiť na rôzne pobyty, na dlhodobé pobyty pre isté kategórie, ako, je, ako sú rodiny, príslušníci, študenti. A je tu istá povinnosť na vydanie e, povolenia k pobytu, ale takmer vždy hovoríme o takej prijateľnej alebo krátkej lehote, ale nikde sa nehovorí E, presne, čo to znamená. tri mesiace, šesť mesiacov, mesiac. Tam je teda povinnosť, priama povinnosť pre členské štáty vydávať povolenia k pobytu. A v našich návrhoch je jasne vyjadrené, že tieto povinnosti nie sú vôbec dotknuté e, týmito novými návrhmi. Tieto povinnosti zostanú v platnosti pre tie kategórie, pre ktoré existujú. Avšak existujú kategórie ako napríklad pracujúci, pre ktorých ešte neexistuje komunitárna harmonizácia a tam naozaj členské štáty musia e, aplikovať ich národné právo a rozhodnúť, či im dajú alebo nedajú povolenie k pobytu. Môžeme len dúfať, že všetky tieto kategórie cudzincov boli, e, by mali byť kryté komunitárnymi pravidlami, kde je všeobecná povinnosť vydávať e, povolenie k pobytu. Ale bohužiaľ, tam sme ešte nedospeli. Ešte raz ďakujem. Ďakujem zastupcovi švedského predsedníctva. Mm, teda dostala slovo zastupkynia švedského predsedníctva pani Lindblad, nech sa páči. Ďakujem e, pekne, no, že za mene predsedníctva a ďakujem za všetky pripomienky a tiež môžeme povedať, že pri úvodných diskusiách na rade viacero členských štátov podporilo návrh komisie, no a mm, vieme, že otázka musí byť vyriešená ešte predtým, než sa začne uplatňovať nový vízový zákonník, no ale boli delegácie, ktoré sa vyjadrali k tým problémom, ktoré tu zazneli dnes tiež, no a niektoré sa pýtali na zmysel, pretože e, v niektorých krajinách sa nevydáva toľko dlhodobých povolení na pobyt, ale je tiež členské štáty, sú tiež členské štáty, ktoré by to chceli vyriešiť. No a na záver ešte pán Klerio. Ďakujem, pán predseda. Chcem poďakovať Európskej komisii za jasné vysvetlenia a chcem ešte raz posilniť, a za to, že posilnila myšlienku, že parlament predpokladá e, rozpravu o týchto dvoch návrhoch ako o balíčku. Ja viem, že kompetencie sú tam rozličné. V jednom prípade máme postup spolurozhodovania, v druhom prípade tomu tak nie je. Avšak je to jeden celok a ako návrh a spoločne to budeme analyzovať. A keď sa pozrieme na otázky, ktoré položil kolega Buzutil, tak to bolo už čiastočne zodpovedané komisiou, ale rád by som ešte zdôraznil nasledujúci aspekt. Naozaj je pravdou, že víza D plus C e, čiastočne problém riešili, avšak s novým pohraničným zákonom, ktorý v apríli vstúpi do platnosti a ktorý schválil parlament, tieto víza prestanú existovať a budeme tu mať teda veľký problém, ktorý budeme musieť e, adekvátne vyriešiť. Ja chápem, že je tu veľký konsenzus väčšiny kolegov, pokiaľ ide o riešenie. Myslím si, že musíme chrániť slobodu pohybu za a zároveň zachovávať aj význam bezpečnosti. No a ak to bude potrebné, tak potom SIS e, používať. Nikto nemôže požiadať o vydanie dlhodobého víza bez toho, aby sa v systéme SIS neoverilo, či tento človek e, je žiadúci alebo respektíve nie je nežiaduci na území Európskej únie. To znamená, že by sme nemali umožniť vstup na územie EÚ niekomu, kto má pobyt zakázaný a vstup zakázaný. Ja sa ešte stretnem s tieňovými spravodajcami, aby sme našli vhodné riešenie a eventuálne trošku vylepšiť návrh komisie, ak to bude možné. Ak sa nám podarí dosiahnuť dobrú úroveň zhody medzi tieňovými spravodajcami a komisiou, pán predseda, mohol by som samozrejme prijať prijatie za dohody v prvom čítaní a tým celý proces urýchliť. E, tým by sme pomohli desiatkam tisícov ľudí, ktorí budú mať vážne problémy, ak do apríla takáto úprava nevstúpi do platnosti. Ďakujem, pán Koeľu. Po tom, čo sme si vypočuli spravodajcu, zhodli sme sa na časovom harmonograme aj na postupe. Časový harmonogram bude stanovený po konzultácií s tieňovým spravodajcom a zvyšok členov výboru LIBE bude informovaný. Ak sme sa na tom zhodli, môžeme to ukončiť. Viete asi, že bod číslo 11 na programe schôdze bol zrušený preto, lebo Rada Európy nebola k dispozícii na vypočutie. No a potom pán Alvaro niečo k rokovaciemu poriadku. Ďakujem, pán predseda. Nechcel som vás prerušovať, prepačte, ale keďže tento bod bol zrušený a máme určitý čas, mohli by sme možno riešiť jednu inú vec, možno behom 5 minút. Predseda E, viete asi, že bod číslo 12 je bod rôzne, takže ak máte niečo do bodu rôzne, tak môžete predniesť. Som veľmi rád, že sme ušetrili čas tým, že sme postupovali rýchlejšie ako naposledy. Takže máte e, teraz priestor, môžete to predniesť v rámci bodu rôzne, ale prosím vás, aby to bolo čo najstručnejšie. Ďakujem, pán predseda. Budem rešpektovať vašu prosbu, ale napriek tomu vás musím poprosiť o trošku trpezlivosti, lebo si myslím, že toto sa týka výboru. Ide o tú opakovanú tému SWIFT. O tom sme už dostávali informácie, mali sme informačné sedenia. Podľa dokumentov, ktoré sú v obehu v členských štátoch, máme dojem, že tieto informačné sedenia sú iba mrhaním času. Ale ja chcem poukázať na to, že je to iba čiastočná pravda. Neviem, či ste vy vedeli o tom, že tento týždeň sa konalo 5. a konečné, malo sa konať 5. a konečné kolo rokovaní o SWIFte. S cieľom 30. novembra dohovor o SWIFte na Rade ministrov